Mes chers collègues, je vous propose de commencer. Milí kolegovia, začneme. Nie sú tu všetci, je pondelok, lietadla meškajú, ale máme veľmi nabitý program, takže navrhujem, aby sme začali. Bod číslo 1, schválenie programu schôdze. James Ellis. Uh, Alain, cher président, uh, il y a quelques mois... A pred niekoľkými mesiacmi, pán predseda, len James Ellis má slovo, hovorí predseda. Pred niekoľkými mesiacmi ste nám predstavili pilotný projekt o dlhodobých tendenciách a po tomto oznamení si ma požiadala, aby som sledoval túto vec. Dnes už nemáme čas o tom diskutovať. Pred niekoľkými dňami sme spolu o tom aj tak hovorilo. A ak by to bolo možné, tak by sme to mali dať na program budúcej schôdze, pretože tam budú veci, ktoré by sme si mali povedať. Très bien, je vous remercie. Alors, effectivement... Ďakujem. Áno, predložil James pilotný projekt preto, aby sa vytvoril určitý think tank, čiže medziinstitucionálne by sa mala začať táto práca. Výsledky sú veľmi zaujímavé, nie len pre parlament, ale aj pre radu a komisiu. A teda vyjadril želanie, aby sme sa venovali pri príležitosti stretnutia e, rozpočtového výboru tejto veci. Dnes máme výnimočne stretnutie na pol dňa, nie je to možné, ale dáme to na budúce stretnutie. Ak nie sú ďalšie pripomienky k programu, tak tento považujeme za schválený. S drobnou zmenou teraz. Giovanni Lavia ma upozornil, že bod číslo 11, osobitné opatrenia v oblasti polnospodárstva v prospech najzelenejších regiónov únie, nie je pripravený, pretože výbor Agri, ktorý je gestorským výborom, trochu mešká a teda chcú, aby sme tento bod e, prebrali na budúcej schôdzi, takže odkladáme bod číslo 11. Inak ešte pripomeniem, že, sme, že budeme hlasovať o 17. ako to bolo naplánované a odložíme nakoniec našej schôdze po hlasovaní bod číslo 9, Európsky semester pre koordináciu hospodárskej politiky. Našim spravodajcom je Laslo Šurian. Tento má inú schôdzu Nie, prepačte. Tieňový spravodajca, pán Gualtieri, o to požiadal, pretože má inú schôdzu a môže prísť až na konci našej schôdze. Máme tu v auditoriu generálneho riaditeľstva e, pre rozpočet komisie a už o chvíľu tu budeme mať e, e, obyvateľov Portugalska a potom aj z Francúzska. Oni prídu na niekoľko minút, aby pozorovali prácu v našom výbore. Ja budem musieť odísť medzi 16. a 17. Pôjdem do susednej zasadacej sály. Bude tam výmena názorov s predsedami národných parlamentov, ktorí patria do ro- rodiny EPP. Čiže myslím si, že je politicky dôležité, aby sme sa vyjadrili k tomu, ako v Európskom parlamente prostredníctvom správy Salvada Ragarigu a výboru ŠUR vyjadrime naše priority v európskom rozpočte na ďalších 7 rokov. Vrátim sa sem o 5. Jutta Haug a ma nahradí po, počas jednej hodiny. A k tomu ešte doplním pre koordinátorov, že sme naplánovali stretnutie koordinátorov o pol siedmej do pol osmej, ale stalo sa to, že EPP tu nemôže byť. Ja sám mám inú schôdzu. A teda navrhujem jednoducho odložiť e, toto stretnutie koordinátor, hovorím to prítomným koordinátorom, na Štrasburskú plenárku na budúci týždeň. V programe e, pre koordinátorov dneska sme nemali žiadne naliehavé otázky. Môžeme to odložiť na budúci týždeň. Sekretariát sa s vami spojí, uvidíme, e, aké sú tam návrhy na štúdie. Potrebujeme názvy, to je v písomných dokumentoch, e, mohli by ste potom písomne reagovať smerom k sekretariátu. Toľko k programu. A teraz k oznameniam predsedu. Poprosím o kľud. Takže oznamenia predsedu. Chcel by som vás informovať o harmonograme nasledujúcich dní a o rozhodnutiach, ktoré budeme musieť prijať o postupe prác pre e, viacročný e, výhľad 2014 až 2020. Európsky parlament vyjadril svoje priority v uznesení pripravenom výborom ŠUR. E, budeme hlasov- hlasovali sme minulý mesiac v plenárke a Európska komisia na tomto základe pozajtra v stredu schváli počas tohto dňa svoje formálne návrhy a poprvýkrát vôbec budú tieto obsahovať na jednej strane zvyčajné návrhy o výdavkoch na obdobie 7 rokov 2014 až 2020 podľa kategórií výdavkov. Na druhej strane, a to je novinka, návrhy reformy systému vlastných zdrojov, ktoré budú obsahovať, to nám hovorí predseda Barroso, návrhy vytvoriť nové vlastné zdroje uplatňujúc týmto nové ustanovenie Lisabonskej zmluvy, ktoré umožňujú Európskej komisie, aby predložila návrhy o nových vlastných zdrojoch. A tým pádom chceme na základe viacerých e, opakovaných žiadostí zo strany Európskeho parlamentu sa takto vyhovuje na tej žiadosti, aby, reform, aby bola reforma vlastných zdrojov a aby Európska únia mala trvalo čiste vlastné zdroje a nie len národné príspevky, ktoré sa e, nesprávne nazývajú vlastné zdroje. Takže toto je streda. Komisia chce tým pádom splniť záväzok, ktorý, sľub, ktorý dala Európskemu parlamentu, že prí, príjme takéto rozhodnutie predtým, ako to predloží e, tlači uskutoční sa to buď v stredu večer, alebo vo štvrtok ráno pred e, konferenciou predsedov skupín a táto bude rozšírená o určitý počet členov parlamentu. Je to konferencia predsedov, ktorá rozhoduje. Ja tam nemám žiadny rozhodovací vplyv, ale teda tento týždeň sa to zverejní. Čiže vyzývam hovorcov jednotlivých skupín, samozrejme zástupcov e, pre rozpočet aby boli pripravení komentovať primerane od štvrtka tieto veci. A prosím, teraz si zaznačte, že chceme komisii nad rámec tejto prezentácie pred konferenciou predsedov, ktorá sa uskutoční tento týždeň, ale ktorá bude za zatvorenými dverami. Chceme teda navrhnúť, aby komisia sa vyjadrila verejne, aby verejne predložila tento projekt, odpovedala na otázky e, parlamentu da, nasledovný týždeň, teda budúci týždeň v Štrasburgu. Buď to bude v pondelok večer pred našim rozpočtovým výborom, a to bude komisár Levandovský, alebo v útorok popoludní v plenárke a to bude predseda Barroso s komisárom Levandovským. Tieto dve možnosti, e, ešte nevieme, ktorá sa príjme, závisí to od konferencie predsedov, od predsedu Barosa, e, ale zaznačte si váš pondelok večer o 19. a e, útorkové popoludne, pretože toto bude prvá príležitosť mať takto verejnú reakciu zo strany komisie a možnosť klásť otázky. Potom sa už musíme my dohodnúť a pripraviť rokovania. Budú tu určité body, ktoré treba finalizovať. Najskôr preskúmame tieto veci na úrovni koordinátorov, aby sme potom rozhodli na úrovni e, rozpočtového výboru. Pripomínam ešte, že sme vytvorili dočasný výbor ŠUR, aby sme pripravili hlavné línie parlamentu, to je hotové, výbor ŠUR už neexistuje, urobil výbornú prácu, vzdali sme mu hold. No a teraz je to rozpočtový výbor, ktorý je poverený rokovaním. Uvidíme, ako sa zorganizujeme, aby sme tieto rokovania viedli. E, dve veci si treba uvedomiť. Prvá, rada, predsedníctvo rady, maďarské predsedníctvo plus tri následovné predsedníctva, poľské, dánske a cyperské, súhlasili, že pred každým stretnutím rady pre všeobecné otázky, ktorý sa venuje viacročnému finančnému výhľadu, bude pracovné, predbežné pracovné stretnutie s delegáciou parlamentu a teda my medzi nami rozhodneme, aké bude zloženie tejto parlamentnej delegácie. Prvá vec, alebo prvá novinka. Toto bola jedna z našich veľkých žiadostí, ktoré sme predložili pri príležitosti rokovania o rozpočte na rok 2011 v decembri minulého roku a vtedy sme neprijeli formálne rozhodnutie aby sme tento bod mohli uspokojivo vyriešili, ale medzi tým sme toto vyriešili rozhodnutím štyroch eh, po sebe idúcich predsedníctiev. Rokovania, ak by trvali teda viac ako tieto štyri predsedníctvá, takže táto naša žiadosť bola splnená a mm, každý mesiac e, sa budeme takto môcť vyjadrovať pokračovanie prác v rade. Druhá inovácia, pokiaľ ide o vlastné zdroje, zloženie rady, ktorá bude pracovať na vlastných zdrojov, nebude také isté. Nebude to rada pre všeobecné otázky, budú to ministri financí, ECOFIN, rozpočet – Uvidíme, či z našej strany máme rovnaký rokovací tým pre výdavky a príjmy, alebo či sa prispôsobíme. A Európsky parlament to bude v našom uznesení výboru ŠUR. E, bola tu teda predstava, aby sme predložili celú agendu e, určitému predrokovaniu alebo diskusiám predbežným, tým, že do toho začleníme aj národné parlamenty. Táto myšlienka zaujíma Európsku komisiu aj poľské predsedníctvo. Je veľmi pravdepodobné, že už od tohto týždňa možno zo strany Európskej komisie, určite zo strany poľského predsedníctva, nie len, že sa bude hovoriť o tejto myšlienke principiálnej dohody, aby sa vytvorila konferencia takéhoto druhu, ale možno to budú aj návrhy relatívne presnejšie. A samozrejme, my musíme reagovať na všetko, čo by sa mohlo navrhnúť, povedať, e, buď zo strany komisie, alebo polského predsedníctva. Takže toľko, milí kolegovia, to sú všetky informácie, ktoré momentálne mám o tejto veľmi závažnej agende. A ešte by som chcel povedať, že Európska komisia bola úžasne efektívna a zachovala toto v tajnosti. Wikileaks nič nezmôže voči takýmto schopnostiam byť diskrétny v príprave e, tejto agendy ale o 48 hodín bude všetko e, známe a teda môžeme pracovať efektívne aj my. Medzi tým vítam delegáciu rediteľov podnikov z Portugalska, ktorí prišli na, pozvo- na pozvanie nášho kolegu Fernandeša. Sme veľmi radi, že ste mohli prísť na našu schôdzu. Na rozdiel od rady alebo komisie, my sme veľmi transparentná inštitúcia. Všetko, čo robíme, sa priamo vysiela na internete. A teda dnes máme to potešenie vás e, tu prijať, privítať, ale ak vás naša práca zaujíma, tak môžete pravidelne dvakrát do mesiaca sa, sa napojiť e, na internet a priamo sledovať e, našu prácu. Ako náhle niekto niečo povie v rozpočtovom výbore, tak je to k dispozícii 7 miliardám, miliardám ľudí, ktorí sú napojení na internet. Teraz ešte komentár Jamesa Ellisa. Nie pre tých, ktorí nás počúvajú, ale ide o špecifické výbory v procese, ktorý bude následovať z, teda z radou. Neviem, či môžeme našich kolegov informovať o výsledkoch týchto diskusí. Možno, že by nám to ušetrilo. No, no, je, je Samozrejme, budem vás informovať o všetkom, e, čo sa dozviem momentálne. Čo mi bolo povedané neoficiálne, ale predsa len dostatočne presne, že vám môžem povedať, je to, že táto pracovná metóda, pridružujúc národné parlamenty formou konferencie, e, bola pozitívne prijatá aj v komisii, aj v rade. A že polské predsedníctvo pracuje na tejto myšlienke a teda je celkom možné, dokonca pravdepodobné, že budeme mať, alebo budeme mať nejaké podrobné informácie z polského predsedníctva počas tohto týždňa a samozrejme, ja vás okamžite o tom budem informovať, eh, hlavne vo svetle stretnutí budúci týždeň. Ďakujem vám a teda navrhujem, aby sme prešli hneď k bodu číslo 4 dnešného programu. To je agenda, ktorú poznáme. Ide o implementáciu e, reformy finančného nariadenia. Je to naša kolegyňa Ingeborg Gressle, pán Rivelini, teda pani Gressle z rozpočtového výboru, pán Rivelini z výboru pre rozpočtovú kontrolu. Vítam pána Bostoka, ktorý je členom e, dvora auditorov, ktorý vyjadril želanie spolu s našou spravodajkyňou, že nám príde prezentovať stanovisko tejto inštitúcie v tomto stave rokovaní. Tento dvor už sa vyjadril k reforme e, tohto nariadenia a takisto nadväzné práce e, v Rade a komisii a prichádzame do konečnej etapy, kedy by bolo zaujímavé poznať stanovisko dvora. Samozrejme, predtým, ako dám slovo pánovi Bostokovi, obraciam sa na našich spravodajcov. Takže stručne, aby sme vedeli, v akom je to stave. Inge. Ďakujem pekne. Máme pred sebou dva e, zväzky dokumentov. Jeden obsahuje pozmeňovacie návrhy, zhruba 160. Pardon, 260. E, veľký podiel z nich sme predlžili my sami. Chcem upozorniť kolegov, že musím požiadať o trpezlivosť a o pochopenie pretože tu máme dočinenia s postupom, ktorý je e, predmetom neustálej zmeny. Prebiehajú rokovania s komisiou, dosť intenzívne a vychádzajú už tému, ktorý sa rokovalo v máji minulého roka, teda aj komisia samotná od e, tohto dátumu mnohé veci pozmenila a pozmeňovacie návrhy, ktoré boli predložené, taktiež ešte menia tento text. Preto chcem požiadať o pochopenie, inak sa to nedá urobiť, je mi ľúto ešte stále čakáme na ďalšie zmeny, ktoré budeme musieť urobiť a potom e, to všetko zhrnieme do dosť rozsiahlo hlasovacieho zoznamu. Práve na ňom pracujeme. Nesúvisí to s nami, skôr s um, rokovaniami, ktoré vedieme aj s Európskym dvorom auditorov, aj s národnými zástupcami pre riadenie, tak aby sme mohli potom na záver predložiť niečo, Eh, pod čo sa podpíše mnoho autorov. Nie sme jedinými autormi tohto dokumentu ani týchto pozmeňovacích návrhov. Eh, je tam minimálne 5-6 eh, inštitúcií a subjektov, ktoré sa podielajú na príprave. A všetkým nám záleží na tom, aby to rada nezmietla celé zo stola. Na budúci týždeň navrhujem, aby sme zasadli opäť na úrovni pracovnej skupiny, aby sme e, mohli uzavrieť hlasovací zoznam aj kompromisy. Dnes ste obdržali nový článok 56, tak ako sme ho teraz pozmenili na základe pozmeňovacích návrhov. Tento článok 56 e, bude dnes mojou hlavnou témou, týka sa zdieľaného riadenia. Je to e, jeden zo základných prvkov tohto nariadenia, ktorý je veľmi dôležitý vo fungovaní inštitúcií. V tomto článku sa držíme návrhu komisie. Chceme e, do toho zapracovať pozornosť návrhy Jensa Gajera a Jorana Ferma, ktorí sa taktiež odolávajú na neoficiálny dokument komisie. Tento dokument komisia už medzičasom ďalej rozpracovala. A to, čo máme k dispozícii, je e, teraz už e, zohľadnením aj tých nových návrhov. Čo sa týka delenia stanoviska, to sme prevzali z výboru pre um, regionálny rozvoj. Myslím, že to rozdelenie je veľmi rozumné. Je tu akreditačný orgán, ktorý sa plánuje, ale tento orgán teda táto akreditácia bude prebiehať na úrovni členských štátov. Nepre, nepočítame s tým, že by sa vytvoril nový orgán. Taktiež sa plánujú kompetencie akreditačného orgánu, teda je to orgán, ktorý budú akreditovať členské štáty. Plánujeme, že informácie, ktoré tento orgán bude musieť poskytovať e, európskym inštitúciám, e, budú rozdielne. Máme tu úlohy komisie, ktoré sa tu uvádzajú a taktiež e, sa tu uvádza, že sa budú vypracovávať národné vyhlásenia dôveryhodnosti a budú sa musieť podpisovať na úrovni ministrov. Okrem toho je tu aj harmonogram, ktorý sme skrátili na lehotu do 15. marca. Myslím, že celkovo sme sa snažili e, v maximálnej možnej miere zapracovať e, pozmeňovacie návrhy kolegov do textu, najmä aj kolegu Gerbrandyho a kolegu Muldera. Tie návrhy, ktoré sa nám nepodarilo zapracovať, e, žiala kolegu Dojča, Šuriana a Kocolina, títo kolegovia predložili v podstate to, čo navrhovala rada. E, to sme nepovažovali za vhodné. Títo kolegovia navrhovali iný systém, ktorý je mimo nášho vnímania tejto problematiky, preto sme ho neprevzali a nezapracovali do dokumentu, pretože takáto kombinácia nie je priateľná. Musíme si vybrať buď alebo my sme si vybrali systém komisie, opierame sa teda o návrhy komisie, ale potom sme to rozvinuli na základe našich vlastných predstav. K článku 56 ešte zašleme ďalší dokument, bude to tabuľka a z nej potom bude vyplývať, e, bude sa tam uvádzať e, konkrétny zoznam pozmeňacích návrhov a konkrétny obsah. Je tam teda aspoň zhrnutie ten duch pozmeňacích návrhov tam už je zapracovaný, nie je úplne presná formulácia a kompletná formulácia, ale aspoň náznak. Okrem toho plánujeme predložiť kompromis, ktorý ešte nie je v písomnej podobe k dispozícii a ten sa bude týkať transferov. E, tu by sme boli radi, keby sa umožnilo 6 týždňov na tieto transfery, ale keďže komisia nás už ubezpečila, že v prípade informačných transferov, ktoré e, by sa mali týkať tejto 6-týždňové lehoty, že tam sa vzdáme nároku na preklady. Bude to iba ako pracovný dokument e, komisie to znamená, že to nebude nutné prekladať do všetkých jazykov. Ďalšou možnosťou na zjednodušenie celého tohto postupu za zachovanie samozrejme právomoci parlamentu e, nevidíme. Teraz sa venujeme delegovaným aktom. E, chceme tam zapracovať niečo záväzné do textu a e, veľmi nám záleží na našej pozícii, na našich právomociach. Navrhujeme postup, k čomu by došlo, ak by sme sa nedohodli na delegovanom akte? Došlo by k zamietnutiu a opätovnému pracovaniu. My sa snažíme e, naznačiť, že ak sú želania o zmenu, aby komisia zapracovala bez toho, aby sme museli nejako formálne využívať nástroje, ktoré máme k dispozícii, pretože rozpočtové nariadenie je špecifickým právnym aktom a pre tento právny akt neplatí to isté, čo platí pre ostatné delegované akty. Tieto delegované akty sa využívajú na aplikáciu rozpočtu, nemôžu sa jednoducho zamietnúť eh, a tým by prestali existovať. Je tu teda problém, že delegované akty v rozpočtovom nariadení preto by sa nemali využívať, pretože inak eh, by to mohlo viesť nejakým neželným postupom. My navrhujeme, aby sa umožnilo zamietnutie niektorých konkrétnych právnych aktov v prípade e, potreby. Ale nie teda konkrétnych delegovaných aktov, ak nebudú obsahom rozpočtového nariadenia. Ďalej je tu téma budovy a je to, plánujeme v hlasovacom zozname, e, plánujeme nejaký kompromis s, Koniko, e, s Monikou Holmajer. Nechceme len viac informácií, ale lepšie, podrobnejšie informácie o tom, Eh, čo sa uvádza v tomto dokumente. Aby som to skrátila, tento prípad sa čoraz viac komplikuje. Bola by som rada, keby som sa ho čo najskôr mohla zbaviť, pretože eh, je to veľmi náročné a je veľmi náročné sledovať všetky podrobnosti. Tento týždeň plánujeme eh, stretnutie s poverencom pre ochranu e, údajov, pretože tu ide o čerpanie európskych peňazí. Existujú v tomto smere aj rozsudky súdneho dvora e, a musíme preto zvážiť, ako by sme zapracovali aj tieto body, aby sme vôbec e, mohli dosiahnuť čerpanie peňazí z rozpočtu. Dúfame, že do budúceho týždňa sa nám podarí nájsť vhodné pozmeňovacie návrhy, ktoré podporí aj splnomocnenec pre ochranu osobných údajov. Ďakujem pekne. Ďakujem, Inge, to bolo veľmi jasné a naozaj výborná práca. Viacerí kolegovia požiadali o slovo. Navrhujem, aby sme teraz dali slovo o zástupcovi dvora auditorov, ktorý by sa mohol vyjadriť k stave e, práce a možno že by mohol reagovať na otázky našich kolegov. Teraz má slovo pani Baratner. Ďakujem pekne. Ja by som eh, rada predniesla v krátkosti stanovisko výboru AFET. Minulý týždeň by vo výbore AFET hlasovali o tomto stanovisku. Eh, možno by som spomenula niekoľko bodov na vysvetlenie, o čo sa snažíme v tomto stanovisku. Pozňujúci návrh 4 v stanovisku spomína, aby sme dosiahli, dosiahli väčšiu mieru transparentnosti e, vo využívaní peňazí pre medzinárodné organizácie. Tým máme na mysli predovšetkým OSN. Doposiaľ e, nie sú e, k dispozícii presné prehľady o tom, koľko peňazí máme k dispozícii OSN. Je to veľmi smutné, pretože nemáme vôbec prehľad o týchto sumách a veľmi ťažko sa to sleduje. Preto navrhujeme, aby v tomto smere bola väčšia jasnosť, aby sme mali prehľad o tom, do akej miery E, komisia e, buď plní sama programy zahraničnej politiky, alebo to potom odovzdáva e, OSN ďalej návrh 5. To je stará požiadavka parlamentu. Je to um, rozpočtová položka pre každú misiu. Ďalší pozmeňovací návrh, v ňom žiadame, aby parlament bol lepšie informovaný už v predstihu o blížiacich sa misiách v zahraničnej politike Ďalej je tu návrh, ktorý sa týka CSDP, a síce ako misie plnia požiadavky, ktoré vyplývajú z, článku 57 a ako by tieto misie mohli plniť progresívne. Toto bol návrh komisie. Ehm, Pani Grosa to pozmenila a tvrdí, že to nemôže prebiehať progresívne, ale výbor AFET tvrdí, že to môže prebiehať progresívne s jasným časovým eh, horizontom v priebehu prvých šiestich mesiacov. Eh, teda nemôže eh, sa to prenechať bez nejakej konečnej lehoty. Je potrebné stanoviť, dajme tomu, tých 6 mesiacov, aby sme mali prehľad, k akému plneniu tam dochádza. Podobný kompromisný návrh výboru AFET sa týka článku 83. Tam komisia navrhuje, aby sa zaviedli výnimky pre situácie, kde je potrebná humanitárna pomoc, civilná ochrana a riadenie e, krízy. Tu e, komisia e, dodáva, keď to bude oprávnené takáto pomoc. My by sme navrhli, keď dôjde k naliehavej situácii mimo únie. Samozrejme, to môže byť aj kríza v rámci EÚ, ale aj mimo EÚ. Podobná väčšia miera flexibility je v e, pozmeňujúcom návrhu 14 e, k článku 120. E, aj tam ide o operácie civilnej ochrany a humanitárnej pomoci. To by sme dodali aj v tretich krajinách, ktoré pre, prechádzajú procesom demografických a demokratických zmien a kde ide o boj proti ozbrojeným konfliktom. Skonštatovali sme, že sú nepredvídateľné udalosti, ako napríklad teraz v Severnej Afrike a e, naša reakcia bola veľmi neflexibilná. Došlo k e, akémusi politickému tsunami a v takýchto situáciách e, by sme mali byť schopní reagovať promptnejšie a ďalší návrh sa týka prevencie konfliktov. Často e, prostriedky nie sú dostatočne flexibilne využiteľné v prípade reakcie na e, eskalované konflikty. A ešte posledná vec, e, ten sa, tá sa týka pozmeňovacieho návrhu 16. Tu je otázka um, všeobecnej rozpočtovej podpory. Tu by som rada spomenula, že tu e, vychádza návrh z výboru DV, pretože práve v tomto výbore e, prebieha rozsiahly proces, e, ktorý sa zaoberá zelenou knihou a touto témou rozpočtovej podpory. Je to politický proces, ktorý sa zaoberá tým, ako a kedy bude Európska únia poskytovať rozpočtovú, priamu rozpočtovú pomoc. Niektorí to vnímajú veľmi kriticky, niektorí pozitívne. My vo výbore AFET sme vyňali jeden odsek, a síce B, ten už naznačuje samotný obsah. Prečítam to, aby to bolo zrozumiteľnejšie. Partnerská krajina zaviedla e, vhodne sformulované makroekonomické politiky, ktoré budú podporovať e, donory vrátane e, v prípadných relevantných finančných medzinárodných inštitúcií. Niektorí to vnímajú vo výbore EDV kriticky a radi by zaviedli ďalšie kritéria, ako napríklad sociálna spravodlivosť, inkluzívny hospodársky rozvoj. Eh, mm, veľmi intenzívne sa o tom rokuje aj v súvislosti s balíčkom pre Grécko. Aké kritériá sa tam zavedú? My navrhujeme, aby tie rokovania, ktoré práve teraz prebiehajú vo výbore, aj s komisiou a členskými štátmi, aby sme nepredbiehali, teda tieto rokovania s komisiou a členskými štátmi, aby sme eh, dočasne vyňali bod B a potom doplnili v tretej časti v krátkosti požiadavku, aby komisia podporila parlamentnú kontrolu e, týchto krajín, ktorým sa poskytne takáto pomoc, ale domnievame sa, že často krajiny, ktoré sú skorumpované alebo ktorých je tendencia ku korupcii, sú nevhodné podmienky a bolo by vhodné, keby aj občianská spoločnosť, e, ako napríklad e, rôzne mimovládne organizácie, mali možnosť sledovať využívanie týchto prostriedkov. Bolo by to rozhodne transparentnejšie. Dúfam, že bude priateľný takýto návrh e, z nášho výboru AFET. E, Ďakujem za pozornosť. Ďakujem. Teraz má slovo pán Fernández. Ďakujem pekne. Ja by som e, sa rád poďakoval za túto mimoriadnú... Ďakujem za pekne za vysokokvalitnú prácu. A takisto by som chcel poďakovať za názory pani predrečníčky. Čo sa týka článku 5.4 a úrokových sadzieb, myslím si, že členské štáty by mali byť eh, eh, podporované v tom, aby získali čo najlepšiu úrokovú sádzbu. A potom, keď, e, pretože keď sú potom tieto úrokové sádzby vlastne budú postavené proti rôznym programom, tak nebude pre nich žiadna stimulácia. Takže podľa môjho názoru, čo by sa malo udiať, je to, že úrokové sádzby vlastne by mali byť eh, pridané k príslušným programom a nie naopak ešte od vyňaté z programu, pretože keď eh, sú eh, úrokové sádzby, alebo úroky získané z fondov im, odňaté, tak nemajú členské štáty až taký záujem o tieto, členské, o tieto úroky. Takže bolo by dobré, keby to mala byť povinnosť pre príjemcov prostriedkov, že získajú tie najlepšie úroky. Ďakujem, pani, pre, pán predseda ja mám mm, e, vystúpenie v mene pána Muldera, ktorý je našim tenovým spravodajcom, ale nemôže tu dnes byť s nami. Predovšetkým Takže malo by nám byť jasné, že Nesmieme ísť príliš do detajlov. No. Ale mali by sme teda zabezpečiť to, že neviem, ako je to teda. či, aby to, samozrejme, že musí to byť v rámci finančného nariadenia, ale zároveň musíme zabezpečiť to, aby tie pravidla neboli také príliš byrokratické. Ehm, a ale mali by sme byť flexibilní, aj keď chceme, aby sme uplatnili naše parlamentné práva. E, ďalšia vec, e, na, o ktorej pán Mulder teda hovorí, je otázka článku 56. Je to otázka tých národných e, riadiacich správ alebo správ o riadení prostriedkov. To bola otázka už z minulých rokov a on je trošku skeptický z pohľadu tejto novej myšlienky aby bol zriadený nejaký dočasný orgán, ktorý by sa venoval týmto otázkam. Musíme to preto veľmi dôkladne preskúmať, pretože ja pokiaľ viem, sú rôzne predstavy alebo rôzne postupy organizovania v jednotlivých členských štátoch a preto mm, človek musí trošku byť e, inovatívny v tom, akým spôsobom zabezpečiť väčšiu zodpovednosť na strane členských štátov, keďže inak sú tieto veci organizované v Nemecku, v porovnaní napríklad s niektorými menšími krajinami. Čiže čo hovorí e, v prospech nadania nových e, riešení tohto problému. Takže ja plne chápem to, že je potrebné to preskúmať, ale keď sa, pozriem, keď sa dívam na to, čo, čo tu napísal Jan, tak v podstate je dosť skeptický. Čiže je treba toto ešte dôkladne preskúmať, pretože to je práve jedna z tých vecí, e, kde si členské štáty organizujú veci po svojom rôzne a to niekedy môže byť potom byť prekážka, aby sme pretlačili vlastne ten jeden, to jedno riešenie, ktoré by malo pasovať všetkým. Ďalšia otázka, ktorú možno by som chcela nechať objasniť, možno, že ešte pán predseda sa k tomu bude neskôr venovať, je otázka postupov príjmania kompromisov a časový harmonogram. Či máme dostatok času momentálne podľa pôvodného kalendáru, či sa nám podarí všetko ešte stihnúť a zvládnuť, alebo či je skôr realistickejšie tlačiť, e, aby bolo hlasovanie už v septembri. Toto je vlastne otázka z, z mojej politickej skupiny, aby sme zabezpečili to, že budeme mať dostatok času e, na diskusiu, pretože to je veľká vec a je to jasné, že pre nás všetkých, čo nemáme také vedomosti, aké máte vy, je to veľmi ťažké, ale toto sú vlastne všetky tie moje obavy. Ďakujem pekne. Merci beaucoup, Anne. No. Ďakujem pekne. Samozrejme, Pozrieme sa veľmi pozorne na program harmonogramu, aby všetci mali čas sa vyjadriť, preštudovať si veci, pripraviť návrh, aby sme o tom mohli hlasovať a aby sme mohli pracovať v dobrých podmienkach. Ale je to veľmi ťažké. Teraz má slovo pani Holmajer. Liebe kolegyne und Kollegen, äh, ich bitte... Kolegyne, kolegovia, chcem sa poďakovať srdečne kolegyni Ingeborg Gressle za to, že sa tak e, naozaj e, zažrala do tejto témy, samozrejme v pozitívnom zmysle slova, tak aby z toho e, získala čo najviac pre nás, pre parlament. Myslím, že tie rozsiahle časti rozpočtu, aby sme mali možnosť spoluurčovať ich charakter a taktiež, aby sme mali relevantné informácie a mali prehľad o povinnostiach zo strany komisie. Čo sa týka budov, dnes e, myslím, že diskutujeme veľmi konštruktívne. Dúfam, že aj v budúcnosti budeme schopní jasne stanoviť, um, odkedy a ako budeme musieť byť informovaní, pretože niektorí ste tvrdia, že je naozaj prekvapujúce, ako sa niekto dokáže zanietiť pre budovy, ale keď vezmeme do úvahy tie obrovské miliardové sumy, e, tak je to zanietenie naozaj pochopiteľné a ten veľký záujem, pretože tam ide o veľa v tejto oblasti budov. Chcem sa poďakovať teda ešte raz kolegyni Gresle. Nemyslím si, že e, keď sa pozeráme na tie pozmeňujúce návrhy, nemyslím si, že sa posúvame príliš e, na úroveň mikroriadenia, že sa do toho príliš miešame. Ak naozaj chceme mať e, dostatok informácií, ak chceme spolu určovať e, e, ďalšie postupy, podľa mňa je správne, že žiadame o informácie, pretože máme spolu rozhodovacú právomoc. Inak totiž nikoho nebude zaujímať, zaujímať stanovisko parlamentu. Predsa len ja si myslím, že je vhodné žiadať tie informácie, aby to bolo čo najjasnejšie. Podľa mňa je to prospešné pre obe strany pretože keď Európsky parlament berie svoju prácu vážne, a Lisabonská zmluva nám dáva nové právomoci, podľa mňa to bude prospešné pre všetkých. Ďakujem. Merci beaucoup. Laszlo Šurian. Ďakujem, pán Šurian. Uh, thank you, Mr. Chairman. Uh... Ďakujem pekne, pán predseda. Predovšetkým ja by som chcel poďakovať spravodajkyni za jej prácu. Chcel by som povedať, že môžem akceptovať to, že nie je ochotná alebo nemôže akceptovať viaceré pozmenujúce návrhy, ktoré sú na rade, ale napokon si myslím, že asi by mala aspoň časť týchto návrhov využiť. Uvidíme, ako to napokon dopadne na konci rokovaní. Napokon plne zdieľam názor kolegov z ALDE, že to je veľmi, veľmi komplikovaná téma. Inak potrebujeme čas, e, takisto si ale myslím, že zároveň, a to je aj stanovisko EPP, že mali by sme mali čo najskôr ukončiť tieto veci, ktoré zatiaľ sa nedostanú do konečnej fáze. Jednoducho potrebujeme urobiť krok vpred a myslím si, že mali by sme udržať ten časový harmonogram, ktorý momentálne máme a udržať sa ho a všetky návrhy, ktoré tam boli od kolegov, aby sa dali zahrnúť do toho konečného riešenia. Ďakujem. Merci beaucoup. demand. Ďakujem pekne. Nikto ďalší nežiada o slovo, takže slovo má pán Bostok eh, za dvor auditorov. Thank you, Mr. Chairman. Ďakujem pekne, pán predseda. Takisto aj ďakujem za možnosť um, vypočuť si teda reakciu e, výboru na pozmeňujúce návrhy. Tieto komentáre sú, sú je ich 482, nielen ku konsolidovanému textu, ale aj o tom, čo hovorila pani Gresle. Začal by som teda najprv pozitívnymi slovami e, Veľmi by chcel teda vyjadriť, eh, poďakovať za niektoré pozmenujúce návrhy. Za 230 bude musieť byť preskúmaná eh, novým auditorom na báze finančného nariadenia pre PPP, tak ako to bolo eh, odporúčané našim odporúčaním číslo 6 minulého roku. Pozmeňujúci návrh 423 až 26, tieto sa týkajú finančného nástroja. Mnohé z nich, napríklad 423, by chceli zabezpečiť jasnejší rámec pre využitie ani finančných nástrojov. E, je to vita. takýto prístup. Finančné nástroje môžu byť užitočnou alternatívou pre niektoré formy zásahov, avšak musia sa používať v takom rámci, ktorý zabezpečí správne e, zváženie rôznych rizik a plnú zodpovednosť pri tom. Ďalej pozmeňujúci návrh 376 má za cieľ e, zodpovednosť komisie za predfinancovanie. To je dosť citlivá a zložitá oblasť. Pozmeňujúci návrh 438, 439, 440, 443 a 444 odrážajú obavy, ktoré sa týkajú e, zavedenia medzinárodných účtovných noriem, ktoré zdieľa aj účtovný dvor. Ďalej 457 Ehm, to sú malé textové zmeny, ako sme my odporúčali v našom oznámení číslo 6. Ďalej 474 obsahuje text, e, ktorý sa týka auditorských agentúr, kde, za ktorý je dosť vďačný. Tento text by mal e, otvoriť možnosť e, efektívnejším auditorským agentúram ďalej mení teraz niečo menej pozitívne. Odpustite mi. Poznajúci návrh 384 by e, zabezpečil to, že vnútorné e, audity by sa dostali do verejných e, očí, alebo by boli zverejnené. To by bolo pravdepodobne nevhodné, pretože to má byť, majú byť, interné audity sú určené predovšetkým pre vlastný management a nemajú by, byť zverejňované. Ďalej je tu viacero pozvoňujúcich návrhov, ktoré predstavujú alebo pre, e, majú, navrhujú určité nové úlohy pre dvor auditorov. Napríklad pozmeňujúci návrh 282 by chcel, aby dvor auditorov by e, zadefinoval nové miery tolerancie chýb, ale to o tom rozhoduje niekto iný a nie e, e to je, o tom rozhoduje súd a nie e, účtovný dvor. Ďalej 350 až 354, to sú pravidlá, ktoré sa týkajú národných deklarácií, to je úloha, ktorá spadá mimo našich právomocí. Ďalej pozmeňujúci návrh 4, 5, 8 sa týka právomocí z e, dvora, aby robil audit, audit, e, audit národných výdavkov, ale tieto organizácie alebo národné inštitúcie, národné auditorské orgány nie sú ale pod našou zodpovednosťou, spadajú pod národné vlády. My si my si spolupracujeme, mal, e, e, môž, keď budeme, bude, nemali by sme ale potom veľmi takýto, takú dobrú spoluprácu, keby sme ich nejakým spôsobom chceli kontrolovať. E, takže my by sme chceli byť naďalej zotrvať, byť nezávislým auditorom, ktorý by nebol zahrnutý do rôznych e, komprom- manažerských zodpovedností. E, a, ktoré spadajú pod e, zodpovednosť našich kolegov v členských štátoch. Ďalej, ďalšia otázka, akým spôsobom e, ústavný dvor vykonáva svoju prácu. Poprvé by som chcela poďakovať tým členom výboru, ktorí sú zodpovední za 181 a 180 85, ktoré mm, vlastne podporujú to, čo navrhla komisia. Potom po druhé pán Ody navrhol niektoré návrhy, ktoré radikálne by skrátili časový harmonogram na predkladanie konzolidovaných účtov a publikáciu výročnej správy účtovného dvora. To sú pozmeňujúce návrhy 445 a 448. Ako som už povedal predtým, rád by, dvor by chcel blahoželať pánovi Odymu za ďalší pozmeňujúci návrh, ktorý navrhol navrhol, ktoré sa týka účtovných e, noriem pre konsolidované finančné výkazy, ale obávam sa, že dvor auditoru nemôže pripraviť výročnú správu e, takú, ako prikladať dnes, v takom časom harmonogramu ako navrhuje pán Audi. Po tretie, spravodajcovia predložili niekoľko pozmeňujúcich návrhov, ktoré zavrhujú menej radikálne zmeny. Pozmeňujúci návrh 176, 177 a 181, 182 a 183 určite nie sú také radikálne, ale budú spôsobovať súdu veľké problémy, pretože tam sa skracuje o dva týždne čas, kedy má súd pripraviť, teda účtovný dvor pripraviť transakcie pre audit. Takisto sa tu skracuje čas, kedy musí účtovný dvor schvalovať aj výročné správy a vykonávať veľmi tento komplikovaný proces tvorby správ a výkazov. E, takže keď sa to skráti o dva týždne, tak e, žiaden taký návrh nebol pripravený, ktorý by nejakým spôsobom zabezpečil nejakú pomoc e, účtovnému dvoru, že by mohol pracovať rýchlejšie. Takisto by sme radi boli, keby komisia vlastne takisto spolupracovala a pripravila materiál udiali do 30. septembra, tak ako v zásade to aj dodnes. E, obávam sa, že teda rada, e, súd bude, dvor musí musí jednoducho postupovať podľa odporúčaní spravodajcov. Po štvrté, e, dvor by chcel vstúpiť do, disku, do, skus, do diskusie s parlamentom, komisiou aj s radou s cieľom identifikovať praktické spôsoby, akým spôsobom sa dá urýchliť e, tento časový harmonogram a takisto harmonogram absolutórií. Bolo by určite vítané, keby tieto diskusie boli ďaleko siahle a vrátanie rôznych myšlienok, ktoré ešte nie sú zohľadnené v návrhu komisie. Po piaté, alebo posledný bod, Viaceré pozornice návrhy sa snažia upravovať to, akým spôsobom e, vykonáva e, účtovný dvor e, svoje zistenie, akým spôsobom ich oznamuje členským štátom a komisii. To sú pozornice návrhy 180, 234, 161 a 164. Dvor akceptuje, že mm, stanoviská z predbežného zistení by mali byť k dispozícii, ale my si myslíme, že tieto zistenia sú ale súčasťou vnútorných postupov dvora, ktoré nemôžu byť upravované finančným nariadením. A tie, keďže tieto e, informácie o predbežných zisteniach by mali byť e, dôverné a mali byť občan, e, súčasťou komunikácie medzi auditorom a auditovaným. Ehm, možno by bolo treba pripraviť nejaké vhodné deklarácie pre účtovný dvor v tomto kontexte pán predseda. Na začiatku som bol požiadaný, aby som sa vyjadril k niektorým e, domienkách kolegov. Bol tu, bola tu jedna poznámka, ktorá sa týkala mikromanagementu. Je to určite otázka politického posúdenia, že do akej miery sa má finančné nariadenie e, venovať takýmto veciam, do akej miery detailu teda avšak účtovný dvor je toho názoru, že komisia má prvú a primárnu e, zodpovednosť e, za riadenie a implementáciu rozpočtu a v zásade má aj táto zodpovednosť si vyžaduje aj určitú mieru diskrétnosti toho, ktorý, ktorý má v rukách riadenia správy. Ďakujem za vašu pozornosť. Vielen Dank. Ups. Ďakujem pekne. Nun hat äh, die Kommission auch noch ähm, angedeutet. Takže komisia takisto eh, chce, naznačila, že by chcela mať eh, slovo. To slovo môže aj dostať, ale mm, všetkých, tak komisiu, ako aj všetkých eh, vás žiadam, alebo chcem vám pripomenúť, že som tu prebrala teraz taký harmonogram, ktorý v podstate už je dávno mimo. Eh, lebo na vypršal nám čas, tak prosím vás, keby ste sa naozaj vyjadrovali veľmi eh, stručne. Podľa voľná možnosti ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Budem sa držať eh, tohto odporúčania, budem stručný najskôr. Chcem poďakovať pani Gresle. Pracovali sme veľmi intenzívne počas týchto dní a musím povedať, že sa nám podarilo dosiahnuť určitý pokrok, za čo jej ďakujem zo strany komisie. Chcem sa vrátiť k niekoľkým eh, bodom, ktoré odzneli, aby som veci objasnil. Najskôr, pokiaľ ide o prevody, o transfery, aj naďalej sa domnievame, že nie je tu dostatočná pružnosť a že 22, eh, pozmeňujúci návrh 22, eh, mm, je krokom späť porovnaní s prechodným ustanovením, ktoré bolo implementované pri príležitosti Lisabonskej zmluvy. Druhá pripomienka sa týka e, spoločného riadenia. Vzali sme na vedomie návrh pani Gresle, pokiaľ ide o národné deklarácie, ale v, tomto, e, v tejto etape si myslíme, že je predčasné prejsť priamo do tejto etapy a radšej by sme sa držali nášho návrhu zabezpečenia správy a riadenia, ktorá sa nám zdá lepšie zodpovedajúca súčasným očakávaniam a možnostiam. Chcem poďakovať pani Gresle za pokrok, ktorý sa dosiahol v otázke budov. Myslíme si, že to je dobrá etapa. Eh, teraz máme možnosť eh, pristúpiť eh, aj k pôžičkám a možno teda mm, toto je dobrý krok. Tri body k tomu, čo povedal pán Bostok. Najskôr teda úplne súhlasím s tým, čo povedal ohľadom pozmenujúceho návrhu číslo 384 auditová správa, mm, prechodná auditová správa. Po druhé, úplne súhlasím tiež s tým, čo povedal ohľadom otázky lehôd na prípravu správy Dvora auditorov. To má dopad aj na komisiu a o tomto sme už hovorili. A po tretie, často som to pripomínal na tejto pôde, je to vlastne záver pána Bostoka, Komisia je prvorade zodpovedná za riadenia správu a zdá sa nám, že nie je to dobré, aby texty príjmané parlamente, parlamente boli príliš podrobné ohľadom správy, čo je v kompetencii komisii. V, a to vlastne spôsobuje nerovnováhu vo fungovaní našich inštitúcií. Ďakujem pani predsednička. Ďakujem pekne. Teraz, Inge, prosím ťa, naozaj taktiež stručne zober si príklad z komisie. Drahá Juta, ja naozaj nemôžem povedať nič. Aj kvôli vám. Ja síce všetko viem, ale predsa len sa mi niekedy zdá, že to nie je celkom zlé, aby kolegovia mali prehľad o tom, čo sa presne deje v implementácii fondov. Mám tu obrazok pyramídy, a Anne Jensen, pozri sa, takáto je situácia vo výskumnom eh, fonde v rámci rámcového programu pre výskum. A toto sú pravidlá, ktoré eh, musia dodržiavať príjemcovia. V spodnej časti sú eh, pravidlá, ktoré platia na komisii, tých je 20. Tam každý jeden program má svoje vlastné pravidlá a každý jeden tento krúžok predstavuje jeden dokument s pravidlami môj problém je, že to, čo hore ja ne predpíšem, tak e, sa v tej spodnej časti neobjaví. E, tá spodná časť bola niekedy v nejakom štádiu vymyslená. Niekedy si navzájom protirečia tieto pravidlá a tak, aby tieto protirečenia zanikli, snažíme sa e, orientovať na tú vrchnú časť pyramídy teda to, čo nepredpíšeme v tej hornej časti, sa potom nachádza a hľadá v tých spodnejších častiach pyramídy. Takáto je teraz situácia. My sme sa venovali práve prieskumu problematiky fondov. Z vykonávacích eh, eh, ustanovení stiahujeme 20 pravidel z 280 a tie považujeme za zásadne dôležité. Napríklad eh, náklady finančných e, náprav. E, chceme, aby sa postupovalo jednotne. Ak to neurobíme, ak sa rozhodneme, že to nechceme, e, nevadí. Iní sa vynajdu a prídu na takéto pravidlo. My ale stratíme právo spolurozhodovania. Výbor pre výskum nie je taký zdráhavý, ten sa ujal svojich právomocí. Preto musím povedať, že chápem vaše postoje, ale je mi ľúto, nechcem, aby sme to vnímali iba teoreticky. Ja viem, aký, sú, aký je problém a viem, aké by bolo praktické riešenie. Ja už sa zaoberám viac ako 10 rokov touto problematikou. Teraz som dospela k takémuto návrhu a bola by som rada, keby ste ma podporili. Teraz som začala úplne od konca. Čo sa týka otázky vyhlásenia o dôveryhodnosti, eh, zaznela tu otázka, eh, čo presne to je toto vyhlásenie my sa snažíme zaoberať sa obsahom a nie je to toľkom jednoduché. Franciske môžem povedať toľko, že v prípade stanoviska AFED môžeme zobrať do úvahy väčšinu z toho, čo sa tam uvádza. Máme rozpočtovú podporu. E, rovnaký pozmeňovací návrh e, v článku 55. Nevieme, prečo e, to neberiete do článku 84 alebo 78, ale do 55-ky ďalej, čo sa týka dvora auditorov. Uh, musím sa poďakovať e, za reakcie na konkrétne pozmeňovacie návrhy. Uh, tí, ktorí tvrdia, že sa im nepáči harmonogram, uh, to nám je jasné, ale tu sa nemôžeme zaoberať podrobnosťami. Náš návrh sa týka skrátenia harmonogramu a podľa mňa to je mimoriadne, um, mimoriadný úspech, že sa nám to podarí skrátiť o tieto dva týždne. Musíme sa rozhodnúť, či to celkovo podporíme, ale celkovo zamietneme. Nemáme totiž to e, iba my v tomto rozhodovacie slovo. Myslím, že čo sa týka Európ- dvora auditorov, e, jeden sporný bod je vnútorná správa o audite. Americký kongres e, získava o mnoho viac informácií ako my, Európsky parlament. E, keď si to porovnáme, americký kongres dostáva tieto vnútorné e, správy o audite. A to znamená, keď má právo dostávať to americký kongres, tak aj my by sme mali mať rovnaké právo. A okrem toho pravidlo, ktoré hovorí, že nemáme právo na tieto správy, už neplatí. Minulý týždeň sme prehrali súdny dvor E, pardon, sme prehrali súdny spor, ktorý sa zaoberal touto vecou. Ak občan vyhrá súdny spor a následne si môže narokovať to, o čo žiadal a čím sa zaoberal tento súdny spor. Myslím, že parlament má taktiež právo žiadať e, keď súdny dvor rozhodol, že má takúto právomoc. Chcem vás srdečne pozvať. Na budúci týždeň zasadne pracovná skupina. Tam sa budeme zobrať iba touto témou a to hodinu a pol. Srdečne vás na to pozývam v Štrasburgu. Ďakujem pekne. Teraz prechádzame k bodu Aha, nie, ešte neprechádzame k ďalšiemu bodu. Práve som sa dozvedela, že to trošku poprehadzujeme, uprednostníme najskôr bod e, e, kolegu Haglunda, pretože ten nás musí opustiť. Takže dostávame sa k zelenej knihe. E, výzvy k príležitostiam a tak ďalej je to teda bod 8. Ďakujem, pani predsedajúca, takisto ďakujem aj Reimerovi za to, že je taký flexibilný a ma nechá ísť pred ním. Budem veľmi stručný, ide o to, aby sme rýchlo prejednali pozmeňujúce návrhy, prípadne aj nejaké kompromisné návrhy k tomuto stanovisku, ktoré je veľmi dôležité. Pozitívna vec je, že zdá sa, že je tu veľmi široký politický konsensus eh, k požitým veciam. Chcel by som poďakovať eh, kolegom za dobré pozmeňujúce návrhy. Musím uznať, že všetky pozmeňujúce návrhy zatiaľ ešte neboli preložené, takže niektoré z nich som zatiaľ nemohol rozumieť, ale my teraz myslím si, že viac menej už viem všetko, čo ste odo mňa chceli, aby som vedel, aj pomocou politických poradcov, preto som pripravil dva kompromisné návrhy a jeden ústny pozmeňujúci návrh a okrem toho ešte viaceré z pozmeňujúcich návrhov sú veľmi dobré a ja mám za cieľ navrhnúť eh, hlasovať za ne. A myslím si, že sú určite dostatočne alebo špecifické. Chcel by som teda ešte zdôrazniť, že akým spôsobom zabezpečujeme fondy, aby sa zabezpečiť zdroje do rozpočtu. Vieme, že chceme zabezpečiť synergiu, ale zabrániť duplicite a ide o to, akým spôsobom všetko správne, e, e, všetko správne vyjadriť si vyžaduje veľmi silný komp- prosím, rovnováhu medzi tým v tom texte. Tak to sa snažím pripraviť. Ďalej, ďalšia dôležitá otázka, aj zložitá je financovanie malých a stredných podnikov. Tu tiež existuje dosť e, vysoká miera koncenzu v snemovni, že ako reagovať alebo ako riešiť tento problém. Diskutovali sme o tom aj nedávno o úlohách Európskej investičnej banky, aj o osobitnej banky pre malé a stredné podniky, ktorá takisto je spomenutá v správe, ktorú som nezachytila od koho, kde sa o tomto hovorí. A toto asi je všetko, čo som vlastne urobil doteraz a rád si teda vypočujem vaše stanoviská tým, k tomu, akým spôsobom ešte by som mohol vylepšiť e, tie pozmeňujúce návrhy. To je asi všetko. Ďakujem pekne. Teraz mám dvoch prihlásených do rozpravy. E, Maria Kavajo, nech sa páči, a potom Miguel. Ďakujem pekne, pani predsednička. Chcela by som poďakovať spravodajcovi. My sme predložili v rámci EPP, alebo v mene EPP, pozmeňujúce návrhy, ktoré by mali predovšetkým zdôrazniť eh, tie veci, ktoré spomenal aj pán spravodajca. Jedna z nich sa týka cestovnej mapy, kde sa budú kombinovať eh, domáce fondy, respektíve národné fondy členských štátov s európskymi fondami, aby sa zabezpečila taká cestovná mapa, eh, aby sa zabezpečili aj investície vo výške 3 HDP do výskumu vývoja. Takisto sme predložili um, návrhy, aby sme vytvorili synergie medzi Fondom pre uh, výskum a štrukturálnymi fondami a takisto aj v rámci samotného uh, programu pre vedu a výskum, aby aj tam to bolo zosúladené s programom CIP. Uh, myslím, že to je v podstate to, čo spomenal aj spravodajca. My to takisto podporujeme a zdôrazňujeme, čo sa týka malých a stredných podnikov vytvorenie osobitnej banky. My by sme boli skôr za to, keby to bolo v rámci EIB, aby takisto malé a stredné podniky vlastne mali potom flexibilný prístup k prostriedkom z EIB alebo z týchto prostriedkov. To bolo vlastne náš hlavný cieľ. Ďakujem pekne. Predsedajúca, ďakujem pekne. Teraz má slovo Miguel a potom Barbara. Ja si myslím, že tu máme pred sebou dobré stanovisko, dobrú správu. A myslím si, že kompromisné návrhy sú veľmi vysoko akceptovateľné, nemám voči nim nejaké veľké všeobecné pripomienky ani námietky a myslím si, že musíme e, vziať do úvahy, že toto je iný fond, ktorý je podstatný v tejto oblasti, to musíme e, zdôrazniť. Mám tu však dve pochybnosti, ktoré sa týkajú novej verzie E, kde sa, sa uvádza v kompromise B, pretože v podstate problémy, ktoré máme my s, s, s finančným nástrojom pre zdieľanie rizík, tu je návrh, ktorý, alebo je to nástroj, ktorý nemá schopnosť e, byť využívaných pre malé a stredné podniky. Tento e, sa využíva v, v, v nadnárodné spoločnosti. Nie je určený na to, aby pomáhal malým a stredným podnikom. Takže z tohto pohľadu ja by som asi veľmi veľa veľkej dôvery nekládol v tento nástroji. E, a čo sa týka otázky že či by sme mali vytvoriť alebo nevytvoriť eh, samotná, samostatnú Európsku banku pre malé a stredné podniky. No už v podstate o čom tu hovoríme v realite. Ide, ide o investície, ktoré sú eh, menej ako 15 miliónov eur. Eh, a nie je tu neviem, že či to, otázka nie je to, že či to má byť e, pobočka EIB alebo v rámci EIB, len skôr je tu otázka, že či táto EIB má e, takéto zručnosti a schopnosti riešiť e, takéto malé podniky z hľadiska toho objemu a kapitálu, ktorý je potrebný. Či táto EIB je jednoducho vhodná na takéto druhy pôžičiek alebo prostriedkov takýmto subjektom. E, Takisto by som chcel aj, aby jednoducho spravodajca vedel, že tuto trochu problém je v tejto otázke a je potrebné hľadať riešenie. Takže toto sú asi všetky moje poznámky, viacej asi nemám, čo by som dodala. Ďakujem pekne. Teraz Barbara, nech sa páči. Ďakujem. Ďakujem. Ďakujem. Ja sa pripájam k ostatným komendárom, ktorí už blahoželali pánovi Haglundovi k vysokokvalitnej práci. Som rada, že v pozmenujúcich návrhoch tak tieto vlastne premostili túto správu. Je to veľmi komplexná, podrobná správa a dúfam, že môj pozmenujúci návrh 9 bude zapracovaný. Ide o väčšiu dôležitosť pre výskumné inštitúty a univerzity. Tie sú veľmi dôležité v podpore inovácií. Potrebujeme viac finančných zdrojov eh, pre výskum eh, na univerzitách a pre výskum ako taký. Eh, a teda Európska investičná banka môže posilniť a stimulovať nástroj na zdieľanie rizika. Ďakujem pekne. Inge. Ďakujem ešte za Inge. Ja by som sa iba chcela spýtať, či vlastne vieme vôbec, e, že ako funguje doteraz e, tá, ten finančný nástroj pre risk sharing, lebo e, to zdieľanie, zdieľanie rizik, pretože ja myslím, že to doteraz veľmi nefungovalo. Predsednička, myslím, že to bolo presne to, čo práve teraz povedal Miguel, pretože v podstate to bola odpoveď na tú tvoju otázku, čo povedal Miguel. In the, um, v rámci hearingu, ktorý organizoval ITRE, pýtali sme sa malých a stredných podnikov a e, hovorili, že teda keď sú projekty nad 25 miliónov eur, funguje to dobre, ale pre menšie rozpočty, ako menej ako 25 miliónov, tak to EIB deleguje národným bankám. V niektorých krajinách to funguje, v niektorých to vonkoncom nefunguje. Napríklad v Portugalsku to nefunguje pre projekty pod 25 miliónov. My sme za posledných ro- roky mali veľké e, sťažnosti v tom, s týmto systémom, keď sa deleguje úloha na národné banky v členských štátoch. Predsednička, ďakujem pekne. Tak asi by sme potom mali celkovo na to viac klásť dôraz, že v podstate my požadujeme od bank, ktoré sú v jednotlivých členských štátoch, aby lepšie zabezpečili túto správu potom. Eh, James, nech sa páči. Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Eh, ja, ja niektorým Myslím si, že sú tu viaceré veci, ktoré súvisia s rôznymi jazykovými verziami a niektoré jazykové verzie necelkom presne odrážajú to, čo chcel povedať spravodajca, či to si musíme niektoré veci vysvetliť, ale uh, tu sa takisto hovorilo aj predtým, že niektoré z uh, e, vecí, ktoré riešil tá, výbor ŠUR, sa týkali otázky excelentnosti, teda tej výnimočnosti v riadení, ale Uh, toto tu nie je e, doplnené, pretože keď chceme použiť prostriedky, chceme, aby boli použité tým najlepším spôsobom dobrú hodnotu za peniazy. Predsednička No, ja som si všetko toto ne, zatiaľ neprečítala, čo napísal Karl, ale to, že chceme požadovať tú výnimočnosť, tú excelentnosť, to môžeme teda my náš, za náš výbor tom doplniť a takisto chceme, aby, aby tie prostriedky z regionálnych štruktúr, aby tiež e, vlastne boli aby boli podľa tých jednotlivých krokov e, tej výnimočnosti alebo tej excelentnosti no, postupovali, pretože to sa potom ukáže, keď budeme hlasovať už o celej tejto zelenej knihe, keď, že, či ako to nakoniec dopadne. Karl, ešte chceš slovo v závere? Áno, stručne ďakujem kolegom za dobré, dobré pripomienky. Čo sa týka excelentnosti, začnem teda od konca Takisto by sme chceli zvážiť, že do akej miery budeme sa tomuto venovať, alebo či to má byť za názor výboru pre rozpočet, alebo názor výboru ITRE. Určite si sa zhodneme teda na tom obsahu, ale uvidíme na tej, o tom, aká bude forma. Potom to ďalšia, ten nástroj, e, to uvidíme, o tom ešte budeme diskutovať. pretože ešte bude, dôjde k ďalšiemu vývoju, alebo prípadne možno, že tam budú nejaké ďalšie um, návrhy a pretože je 25 miliónov eur, je dosť vysoká hranica, mnoha firiem to teda nie, do toho nespadne. Takže na, na tom by sme ešte teda mali spolupracovať eh, a budeme spolupracovať aj s tými spravodajcami, aby som teda dostala od nich názory aj ich e-maily a myslím, že týmto by som mohol skončiť. Predsednička, ďakujem pekne aj tak e, ešte je tu stále pred nami spolupráca, e, spolupráca pretože v podstate 16.6. už vypršal termín na predchádzanie pozmeňujúcich návrhov a my by sme preto chceli počas našej ďalšej schôdze e, vlastne hlasovať o tomto stanovisku z asi 12. alebo 13. júla. A takisto vo výbore ITRE to bude vlastne po prvom, e, v prvom týždni po letnej prestávke, tam sa bude hlasovať a potom by to bolo 2. Septembr, na 2. septembrovej plenárke. Takže teraz už ale prejdeme. Teraz už prejdeme k tej správe Reimerovej. Revízia viacročného finančného rámca. Takže teraz prejdeme k bodu číslo 5 Reimer, môžeš hneď sa ujať slova a ja by som len chcela povedať, že chcela by som povedať, že musím povedať, že je v Kovu News jedna chyba, e, ktoré e, poslali, no, poslane to bolo všetkým e, členom výboru, ale je to taká celkom aj zároveň pekná chyba, ale za poslednom odseku sa uvádza, že therefore the topic cannot be finalized preto the topic cannot be finalized v poslednom odseku na strane um, 3. Um, práve presne opak tam je nie nebude to môcť byť e, finalizované um, na, rozpoč- na trialógu 11. júla, ale už to aj na webovej stránke bolo, bolo aj korigované. Nech sa ti teraz páči, eh, Reimer, možno, že ty by si mohol vysvetliť, že prečo sa to nedá eh, sfinalizovať. Eh, no ja by som už mohla povedať, že hlboko teoreticky by sa to možno že ešte dalo um, dosiahnuť, či sa nám podarí dosiahnuť ešte na trialógu nejakú dohodu, ale vyzerá to tak, že v podstate rada nie je schopná splniť si svoju domácu úlohu. A kým rada nebude schopná splniť svoju domácu úlohu, a niektoré delegácie za, nie, budú trvať na tom názore, že budú žiadať e, revíziu ehm, aby, aby sa čakalo až do 15. oktobra, keď e, bude teda hlasovať e, výbor pre polnospodárstvo, respektíve toto vlastne povedie potom nakoniec k tomu, že budeme vlastne, sa, už spadneme do obdobia, keď budeme rozhodovať o rozpočte na rok 2012 a potom budeme musieť e, spomenúť na to, ako to bolo posledný krát, že či to má nejaký e, os, veľký dobrý zmysel. Takže ja by som teraz chcel žiadal, aby sme postupovali e, zodpovedne, aj takisto, aby aj na rade a delegácie by mali zodpovedne postupovať a rada zároveň teraz v podstate je obeťou svojich vlastného výkladu práva, pretože musí získať jednomyselnosť, o ktorú vlastne žiadala. Takže my sme tu už mali jednu ťažkú diskusiu o Lisabonskom balíčku, ale tam článok 21 až 23, tam je tá otázka, že či bude hlasovanie jednomyselnosťou alebo tú kvalifikovanou väčšinou. A teraz vlastne toto je prvý prípad, kedy táto jednomyselnosť v podstate je za, pa, asi padne za obeď. Ja by som ešte chcel povedať, chcel by som teda objasniť, že my ako parlament, myslím si, že naša väčšina, aj tu delegácia, ktorú vedie Anna Jensen, myslím si, že väčšina kolegov, ktorí boli na tom prítomní, v podstate e, sa vyjadrili za oprávnenosť tohto projektu, aj takisto s, mm, aj v rámci do, e, do pokrok, ktorý bol dosiahnutý v rámci governance štruktúr. A preto teraz sú tu určité návrhy, ktoré sa týkajú um, kategórie 2, teda hlavy 2 e, a 5 a zároveň um, 460 miliónov z programu pre vedu a výskum v roku 2012 a 2013. Toto je vlastne posledný bod, o ktorý sme my hovorili, v tom sme boli vyslovene veľmi kritickí. A tieto, ťažko, tieto čísla takisto vyvolali veľké diskusie aj na rade pre, a zrazu sa z tých 460 miliónov vyskočilo na 600 miliónov. No už a to už, na to môžeme zabudnúť, na toto neexistuje žiadna zhoda. A a ak by sa, ak sa to teraz aj tak javí, že to je trošku ťažko to uh, ohodnotiť, ako sa to momentálne nachádza na rade, tak uh, treba sa zaujať také stanovisko, že určitá časť, e, napríklad financovanie uh, baktérie EK, tá vlastne kompenzuje E, už e, judikatúru súdneho dvora v niektorých prípadoch. Takže vlastne to, týmto spôsobom stratégia, ktorú sme tu vždy vlastne používali, bola taká, že mali sme maržu a boli sme za to, aby sa teda každý dodržali povinnosti v rámci hlavy 2 a potom keď by nastal prípad prípadov, že potom marža nepostačuje, tak ako ju človek predpokladal, tak potom by sa hľadali možnosti dofinancovania. Tak to vlastne to bolo v minulosti, že sme zobrali prostriedky z hlavy 2 alebo z kategórie 2 a potom sme okruhu 2 a potom sme vlastne to presunuli. A teraz sa chcem spýtať, že a či akým spôsobom, keď to teraz nemá takto ísť a chcem by som jasne povedať, že rada vlastne si na seba preberie veľmi veľkú zodpovednosť, keď sa bude takýmto spôsobom zahrávať s časom, keď v podstate vedome um, hra sa ohrozuje v podstate rozpočet 2012. Um, ehm, a tak ako to navrhovalo výbor ITRE a v podstate, aby sme zase nemali tú hru na Čierneho Petra opäť na jeseň, pretože ráda musí prijať zodpovednosť e, keď napokon nebude to všetko vypravené na jesene, takisto aj keď potom aj z medzinárodného pohľadu e, to nebude v poriadku, ale možno aj vlastne Európska únia, keďže hrá veľmi dôležitú úlohu v medzinárodných projektoch a nebude to teda mať pokryté, tak môže dosť veľkým škodám. No už ehm, a teraz komisia by mala všetko preto urobiť, aby presvedčila e, radu, aby sa usilovala dosiahnuť riešenie ešte pred e, novembrom, aby to nečakalo sa, kým bude teda pretože podstate maďarské predsedníctvo predpokladalo 600 miliónov a na toto sa nikdy nenájde súhlas e, tuto v parlamente, čiže to musí byť e, také číslo, o ktorom sa bude diskutovať aj na rade a že či sa bude aj v tejto, e, v tomto množstve potom byť aj v, v roku 2013 a potom to bude súvisieť zase s otázkou rôznych presunov a flexibility a podobne. Takže toto je naozaj e, neistá situácia a zatiaľ nie je možnosť ani na trialógu nejakým spôsobom seriózne postupovať. Žiaľ, aj keď parlament by bol, e, je ochotný, pripravený, tak rada pripravená nie je. Ďakujem pekne. So, jetzt, uh... Predsednička, ďakujem pekne. Teraz pán uh, Hartung. Ďakujem pekne. Ja mám niekoľko otázok na pána Bögeho v rozhodnutí Európskeho parlamentu a v rozhodnutí Rady a tiež na základe vašich slov usudzujem, že financovanie projektu ITER a prepojenie s rozpočtom na rok 2012 sa musia vnímať paralelne. A revízia znamená, že Rada roz, musí rozhodnúť jednomyselne. Aj vzhľadom na to sa pýtam, či sa obávate, že niekoľko členských štátov na budúci rok sa bude držať pozície nulovej a nebude ochotné ustúpiť? Also, da, es ist nur, nur, nur mal eben zur Klarstellung. Predsedajúca. Rada sa zaviazala, že bude posudzovať všetko jednomyselne. Teraz pracujeme na základe jedno um, medziinstitucionálnej dohody, ktorá nebude stanovovať takto fixne jednomyselnosť aj e, by to platilo pre túto malú revíziu. Nede tu o tú rozsiahlu revíziu celko, celého finančného rámca, iba o akúsi malú revíziu. A zároveň buďte si istí, že aj Veľkej Británii záleží na tom, aby projekt ITER bol financovaný. A e, minister pre vedu Veľkej Británie e, sa už vyjadril, v liste, že by bol rád, keby parlament uvoľnil financovanie projektu ITER. Teda rozhodne aj Veľká Británia kvôli známym okolnostiam podporuje financovanie projektu ITER. Teraz dostáva slovo pán Šurian. Ďakujem pekne, Pani predsedajúca, som si takmer istý, že som, nie som jediný, ktorý má pocit déjà vu, keď hovoríme o projekte Galileo. A preto vyvodzujem, že o čo nesprávnejšia je situácia, o to lepšie pre budúcnosť. Jedna vec je istá. E, európsky rozpočet na základe súčasného nariadenia nie je rozhodne vhodný pre projekty ako Galileo alebo ITER. Myslím, že by sme sa mali snažiť o nové nariadenie o rozpočtových pravidlách. Myslím, že sa blíži vhodný čas v novom viacročnom finančnom rámci, e, ktorý je príležitosťou pokúsiť sa o dlhodobejšie riešenie Neviem, či to bude úspešné alebo nie, to sa veľmi ťažko v tejto chvíli odhaduje, ale bolo by to podľa mňa jasné posolstvo, ktoré by sme vyslali a síce, že je nemožné nájsť vhodné a zrozumiteľné riešenie na základe súčasných pravidiel. Preto ma až tak nezarmúcuje, že situácia je taká zlá. Možno to povedie k lepším riešeniam po nedávnych udalostiach mnoho vlád členských štátov nie veľmi spokojných s financovaním tohto projektu. Teda rozhodnutie sa bude odkladať, opakovane odkladať, ale ja by som bol rád, keby napokon si tento projekt získal podporu. Je mimoriadne dôležité, aby Európsky parlament jasne vyjadril svoju podporu tomuto projektu, ale musíme nájsť vhodné riešenie, aby sme nepresúvali položky tento rok z jednej strany na budúci rok z inej oblasti, z polnohospodárstva a tak ďalej. Musíme nájsť dlhodobejšie riešenie. Ďakujem. Eidar, ďakujem pekne, pani predsedajúca. Neviem, či je náhoda, že tieto témy sú čoraz ťažšejšie na programe nášho výboru, ale v každom prípade nemáme eh, príliš veľa informácií. Myslím, že toto už je tretí návrh, ktorý máme z parakomisie, ale zdá sa, že rada sa na tom nevie dohodnúť, neustále odkladá rozhodnutie o financovaní projektu ITER. Teda nemáme žiadny konkrétny návrh, o ktorom by sme mohli rozhodnúť. V každom prípade stanovisko parlamentu a stanovisko nášho výboru sa nezmenilo. Veľká väčšina skupín aj poslancov podporuje projekt ITER. Domnievame sa, že e, si zaslúži vyššiu finančnú podporu, ale nesúhlasíme s presúvaním rozpočtových prostriedkov a taktiež sa nezmenila ďalšia vec na rade. V závislosti na návrhu, ktorý predložia Niektorí e, súhlasia s presúvaním e, niektorých marží, niektorých prostriedkov. Keď sa pozrieme na návrh rady, prečo sa nesnažíme dohodnúť sa na tom, v čom sa zhodneme, a síce využi- využiť niektoré uvoľnené marže, tak aby sme aspoň čiastočne upokojili rozvírené vlny, aby neboli také rozporuplné diskusie. Možno sa nezhodneme úplne E, vo všetkom, e, ale predsa len e, mali by sme využiť to, na čom sa zhodneme. Možno by sme mali počkať do 15. októbra a potom už bude jasné, ktoré marže budú k dispozícii nielen z okruhu 1, ale aj z okruhu 5 napríklad. Aspoň by sme tak urobili maličký krôček vpred. A vzhľadom na stanovisko rady, myslím, že výbor by sa mohol snažiť zjednotiť tieto dva prístupy musíme sa snažiť aplikovať to, na čom sa zhodneme, pretože inak rada bude neustále predkladať nové návrhy a budú čoraz vzdialenejšie tomu, čo si želá parlament. Teda podľa mňa bolo vhodné, keby sme sa zhodli aspoň na jednej časti a potom by sme dosiahli pokrok aj v ostatných. Ďakujem. Ďakujem. Teraz Anna Jensen. Um, it is understandable that people... Yeah Eh, je pochopiteľné, že nie je celkom zrozumiteľné, prečo je to problém, keď väčšina na rade a väčšina v parlamente sa domnieva, že je to projekt, ktorý si zaslúži podporu, aj financovanie. Isté, že je tu celý eh, rad nejasností v takomto rozsiahlom projekte. Zistili sme to taktiež z výskumu pre Kadaráš sú to otázky výskumu. Tam je mnoho nejasností z pravidla. Jedným z najväčších rizik je, že je do toho zapojených mnoho krajín, mnoho rôznych subjektov. Vidíme, že v Japonsku kvôli nedávnemu zemetraseniu dochádzajú, dochádza k problémom v dodávkach v niektorých súčiastkoch, pretože tie E, závody, ktoré vyrábajú tieto súčiastky, boli poškodené v zemetrasení. Vieme, že e, takéto rozsiahle partnerstva, takéto rozsiahle projekty e, sa veľmi ťažko riadia. Ale súhlasím s Reimerom, že by malo byť možné, aby, rady, aby rada a parlament sa dohodli aspoň na vyhlásení predtým, ako príde jeseň, kde sa zhodneme, že chceme nájsť financovanie pre projekt ITER. Aj rada, aj komisia poznajú a vedia, na čom parlamentu záleží a síce, že nechceme, aby tento projekt zničil naše ambície, ambície v oblasti výskumu. V iných formách výskumu, napríklad v oblasti energie, energetických projektov, ktoré by prinášali výsledky už zajtra teda v bližšej budúcnosti. Viem, že začiatkom roka odhady pre okruh 2 by umožnili o niečo vyššiu sumu ako tých 840 e, miliónov, ktoré by sa mali stiahnuť z okruhu 2 a z okruhu 5. Nevieme, aká je aktuálna situácia, hovorí sa o uhorkách a o iných veciach, ale Možno by bolo užitočné, keby komisia sa vyjadrila, kam by sme sa posunuli e, v okruhu 2, keby sme vedeli to, čo vieme teraz. E, musíme naozaj čakať až do oktobra? Ja si myslím, že to je nepriateľné. Viem, že komisia si uvedomuje, že rada sa už posunula. A rada vychádza z toho, že by malo dôjsť k presunutiu prostriedkov. Už prijali niektoré presuny z okruhu 2, ale myslím, že parlament má dosť pádne argumenty, ktoré hovoria, že by sme nemali stiahovať financovanie z výskumu a mali by sme vypracovať vyhlásenie, ktorom uvedieme, že je potrebné nájsť financovanie pre tento projekt. Je nepriateľné, aby komisia sa cítila povinná vyvíjať e, tlak, aby dochádzalo k prepušťaniu vo Veľkej Británii v projekte JET. Mali by sme robiť všetko preto, aby to nejakým spôsobom neohrozilo projekt JET. A to by sme mali jasne povedať. Jetzt Ingeborg. Ingeborg. Ja som bola prítomná v Kadaraš, žiadali sme informácie a ja som ich e, do dneška vôbec nedostala. Kedy ich dostaneme, pýtam sa. Helga, dann... Äh, Teraz Helga, potom pán Hartong a potom e, T. James. Helga Trupel, e, veľmi odlišné od predchádzajúcich vystúpení. My, zelení, nie sme za tento projekt, nepodporujeme ho. Uh, a myslím, že európsky rozpočet e, nemá zdroje na poskytnutie sumy, ktorá je potrebná. A ak sa podarí financovať tento projekt, e, bude to umožnené iba vďaka presunom a to socialisti ani ostatní nechcú. Teda je to neriešiteľný problém z hľadiska nejakých priateľných, rozumných riešení. Vzhľadom na problém v Japonsku, e, tu nejde len o to, že Európska únia má problém vo financovaní. Myslím, že by sme sa mali pokúsiť eh, nájsť aj iné formy medzinárodnej dohody, upustiť eh, od tohto projektu, ktorý je spojený s mnohými problémami, nielen čo sa týka obsahu eh, financovania aj na diplomatickej úrovni. A podľa mňa je ešte o mnoho horšie, hovorím o tom často, pretože sa často venujeme tejto téme, stiahujeme peniaze z výskumných programov, ktoré sa orientujú na obnoviteľné zdroje energie a toto pre nás zelených je absolútne nepriateľné a nesprávne. Mali by sme sa venovať výskumu e, a dobrým výsledkom, e, ktoré je možné predlžiť v dohľadnom čase a nie až o 30 alebo 40 rokov. Myslím, že stratégia EU 2020, ktorá hovorí o obnoviteľných zdrojoch energie a o lepších e, formách využívania udržateľných energie podľa mňa nie je nesprávne uberať sa smerom takéhoto rozsiahleho, drahého projektu bez jasnej predstavy o konkrétnych výsledkoch. Preto si myslím, že by sme nemali tento projekt podporiť. Ďakujem. Takže, teraz predsednička. Poviem vám, kto ho mám na zozname rečníkov a potom zoznam rečníkov uzavriem, pretože sme to pretiahli. Opäť raz sme tieto diskusie veľmi pretiahli. Ja by som bola nerada, keby sa tu otvárali nové argumenty, na ktoré rada tak či tak nereaguje. Teraz eh, pán Hartong, potom pán Ellis, potom pán Portaž. Potom dostane slovo komisia. Máme tu zastupcu generálneho rediteľa pre výskum, pána Štromajera, potom Reimer a potom koniec. Neil Hartong. Eh, Veľmi stručne znovu zdá sa, že Európsky parlament, hlavne v tomto výbore, predpokladá, že nebude jednohlasnosť dosiahnutá v rade. Ja nie som európsky právnik, našťastie, ale viem, že minimálne tri alebo štyri členské krajiny vrátane môjho si myslí, že budeme potrebovať jednohlasnosť do roku 2012 pre tento prípad. Takže spýtam sa pána Bögeho ako si môže byť taký istý, že nebudeme potrebovať jednohlasnosť v rade? James, nech sa páči. Faktická pripomienka. Mali sme dlhé uh, rozprávu, ale nedovolili sme komisii, aby sa vyjadrila hľadom komisii o spôsobe, akým sa to dá zabezpečiť, toto financovanie 2012-15. Teda toto je problém, ale k obsahu bolo by dobre, keby nám rada mohla povedať, eh, prečo mm, s týmto prišla, lebo zdá sa, že v trialogu sme smerovali týmto smerom. Vy ste si zaznačili ľudí, ktorí chceli vystúpiť. Môžeme sa spýtať rady, prečo sme v takejto ťažkej situácii? Ak eh, sa rada cíti na to, aby nám odpovedala, dáme im priestor, ale najskôr dostáva slovo pán Portáš. Eu até gostaria de ouvir primeiro a resposta antes <laughs> de dizer qualquer coisa. Ja si vypočujem najskôr odpoveď predtým, ako niečo poviem, ale pravdu povediac, ja si myslím, že otázka Helgy tým, že nechávame bokom analýzu eh, cieľa tohto projektu, cieľa ITER, tak v konečnom dôsledku je to otázka opätovného nasadenia fondov, pokiaľ ide o výbor Šure alebo o prácu tu. Mm, nechceme šírenie rámcových programov alebo nechceme peniaze na ITER, aby sa e, čerpali z rámcového programu na výskum a vývoj. To platí už od júla, je to kľúčové, potrebujeme jasnú odpoveď. Momentálne existujú rozdielne názory. A je to spojené s celou otázkou opätovného násadenia, otázka toho, odkiaľ budeme čerpať tieto peniaze, to som chcel povedať. Gut, jetzt um, erzählt uns vielleicht... Teraz nám možno komisia povie niečo, čo by sme mali vedieť. Ďakujem pekne. Komisia by sa napriek problémom, ktoré tu zazneli, chcela obrátiť na Európsky parlament a rada by požiadala parlamenta, aby prioritne poňal rozpravu o doplnkovom financovaní projektu ITR na rokovania, ktoré sú naplánované na 11. júla. Politická dohoda medzi radou a parlamentom je nevyhnutná. Je pravda, že rada dosiahla politickú eh, dohodu na úrovni Koreperu, ktorá sa týka obsahu činnosti, opakujem, obsahu činnosti, ktoré by sa mali financovať e, na základe rámcového programu Euroteme, ktoré sa schvália zajtra na rade. Obsah tohto programu sa bude sústredovať najmä na jadrovú bezpečnosť. Ale táto dohoda nepokrýva rozpočtové aspekty tohto programu. Táto dohoda teda nemení situáciu ktorá sa týka projektu JET, pretože prevádzkovateľ projektu JET bude um, plánovať um, prepúšťať, ak nedôjde k, e, k politickej dohode pred koncom júla. Teda politická dohoda je nevyhnutná, aby sme predišli práve prepúšťaniu pracovníkov. V tomto projekte už tu zaznelo v roku 2010 eh, diskusie o dodatočnom financovaní projektu ITER sa zasekli eh, medzi radou a parlamentom a to zabránilo prijaťu dohody. Nemali by sme pripustiť eh, opäť takýto vývoj situácie, pretože by to nenarušilo na rozpočtový postup, ale ako povedal pán Böge, medzinárodná povesť Európskej únie je ohrozená táto nečinnosťou, aké by sme čakali ešte dlhšie. Myslím, že tento projekt by to rozhodne nezlacnilo. Čo sa týka financovania projektu ITER na základe rozpočtového postupu, eh, ak by sa prijala dohoda ešte pred letnou prestávkou, by to bolo veľmi prínosné, ale ako už zdôraznil pán Böge, bude och potrebná ochota oboch strán. Komisia vás ubezpečuje, že aj rade sme oznámili, že sme ochotní podielať sa na prijatí dohody e, a podporiť rokovania čo najskôr. Ešte na objasnenie. Nie je to tretí alebo štvrtý návrh na financovanie projektu ITER, je to druhý návrh a je úplne identický e, s návrhom z minulého roka. Z 7. rámcového projektu pôjde jedna tretina a dve tretiny z úspor. Komisia sa drží tohto svojho stanoviska Pani Jensen spomenula, že by sme nemohli vyčkať. Nuž, e, aj tu musím e, zopakovať slava pána Bögeho. Keď e, sa pozrieme na posledný rozpočtový výhľad, o výpočtu robil pán Böge, peniaze sú k dispozícii, ide o politické rozhodnutie. Čo sa týka informácie, ktoré žiadala pani Gresle, ubezpečujem vás, že ich mám na stole, tak už to nepotrvá dlho a dostanete ich. Ďakujem. Ja, danke sehr. Um... Ďakujem pekne. Myslím, že to boli veľmi jasné slova, ale ak dovolíte ešte jedno z mojej strany. Áno, naozaj je možné, že medzinárodná povesť Európskej únie bude poškodená. Možno. Ale parlament predsa nie je sám zodpovedný za e, nepoškodenie tejto povesti. Ak to vnímam správne, James, zdá sa, že e, z rady tu nie je nikto, ktorý by bol schopný poskytnúť tam odpoveď na naše otázky, pretože maďarské predsedníctvo rady tu nie je v tejto chvíli a Polsko ešte neprevzalo celú agendu do takej miery, aby sa mohli vyjadriť e, kompetentne. Reimer Böge, na záver nech sa páči. Ak dovolíte, musím popraviť moje vyhlásenie, pretože som tvrdil, že maďarské predsedníctvo vyčlenilo 600 miliónov a na miesto 460 po vo výbore pre rozpočet polské predsedníctvo už prevzalo vedenie. E, postupy e, v tomto smere sú už rozbehnuté, preto sme nadazali kontakty, ale nám je jasné, že taký návrh sa nezíska väčšinou v potoru v parlamente tých 460 miliónov na výskum, to už je trošku priveľa v presunoch a preto chcem vyzvať liehavú komisiu, aby ešte raz sa pozrela na čísla, či tam všetko sedí a možno zvážila aj doplnenie, možno zvážila vypracovanie nového návrhu, pretože inak sa než nepodarí. Ak, ak by sme aj mali návrh rady, podľa mňa by veci neplynuli tak rýchlo, aby sme získali e, príslušnú väčšinu v parlamente. E, druhá veľmi zaujímavá skutočnosť, e, ktorá rezonuje dnes aj zajtra v rámci Rady pre konkurencieschopnosť, ktorá sa zaoberá aj touto problematikou a pravdepodobne vypracuje politické vyhlásenie vzhľadom na projekty ITER, ale bez plánu financovania. Samozrejme, to nám nejako nepomôže posunúť sa ďalej. Je to nový postup, e, ktorý sa schváli, e, teda príjme sa dohoda, že e, je tu ochota nájsť financovanie. To projektu JET nejako nepomôže. Toľko len k objasneniu. Čo sa týka otázky pána Hartonga, sme správne hľadiska v trochu inej pozícii hodnotenia, čo sa týka zachovania rozpočtových zdrojov medzištátnej dohody na základe toho, čo tvrdí, tvrdí právna služba a toho, čo tvrdí rada. Čo sa týka projektu Galileo, tam rokovania prebiehali tak, že proti hlasu Nemecka a zdržaniu sa Španielska. Poprvýkrát po mnohých rokoch sme sa ocitli v rozpočtovom postupe, kde e, sa neprijalo rozhodnutie jednomyselne, ale kvalifikovanou väčšinou. E, Všetci boli tak šokovaní, že si predsa vzdali, že aj v budúcnosti, keď budú možné kvalifikované väčšiny, že e, sa bude rozhodovať iba jednomyselne. Teda otázka právneho základu je jedna vec, ale ďalšie správanie rady, keď bude možná kvalifikovaná väčšina, je niečo úplne iné. A preto konštatujem v tejto chvíli, že aktuálna situácia povedie k tomu, že um, tento projekt sa stane obeťou pravidla jednomyselnosti na rade. E, ja naďalej spochybňujem tento postup. Myslím, že to pomôže len jedno ak e, sa to nebude odvíjať od rozpočtového konania e, v roku 2012, e, pretože časovo sa to nepodarí, keď sa budeme držať delegácií na rade, čo sa týka jednomyselného rozhodovania, ktoré bude blokované možno komisia, možno predseda komisie by mohli trošku vytelefonovať isté veci tak, aby na rade predsa len sa vydali isté pokyny, ako sa má postupovať, pretože inak žiadne riešenie nedosiahneme. A výzva komisie e, nájsť e, nejakú strednú cestu v rámci trialógu, no už neviem, máme informácie, že rada žiada, aby sa e, táto téma, tak povediac, e, pochovala, pretože nemajú mandát. A to nám nejako nepomáha samozrejme. Možno by sa komisia mohla obrátiť na niektoré členské štáty, ktorým na tom veľmi záleží, možno by mohla zasiahnuť a povedať jasne, k čomu vedie takéto blokovanie na rade. My sme ochotní rokovať na základe zmenených čísel a oddelenie rozpočtového konania. Myslím, že jasnejšie sa to už nedá povedať na adresu komisie, ale musí e, to prebehnúť na úrovni rady. Možno niektorí predstavitelia štátov a vlád musia jasne povedať, že došlo k dosť závažným chybám. Možno by sa mali e, dať e, nejaké pozitívne pokyny, ako by sa táto situácia dala napraviť. To je všetko. Ďakujem. Ďakujem. Teda opäť raz sme dlho diskutovali a sme tam, kde sme, za, e, kde sme začali. Teraz sa dostáva slovo Barbara s bodmi 6 a 7. Máš 5 minút, Barbara. E presidente, come faccio in 5 minuti? Pani predsednička, um, v, v rámci 5 minút snažím sa teda, pokúsim sa byť stručná. Chcela by som predložiť tri požiadavky na kolegov. pokiaľ ide o čerpanie fondu na prispôsobenie sa globalizácii. Takže tri požiadavky zo strany Rakúska, dva a potom e, je tam komisia. Pokiaľ ide o prvá aktivácia pre Rakúsko, tam je požiadavka na podporu vo výške 356 e, pracovníkov v metalurgickom priemysle, ktorí boli prepustení e, v určitom regióne Rakúska, Dolného Rakúska Čísla sa týkajú e, asi 8 miliónov 284 tisíc eur. Druhá požiadavka ešte stále z strany Rakúska sa týka príspevku na EGF vo výške 2,2 milióna 74 eh, pracovníkov tam bolo prepustených eh, v spoločnosti ATS. E, tieto vyrábali e, súčiastky do mobilných telefónov, ale táto spoločnosť sa teraz presunula do Číny, aby znížila prevádzkové náklady. Tretia požiadavka zo strany komisie v súlade s článkom 8 Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii, kde je možno požiadať e, o 0,35 ročnej sumy alokovanej v rámci tohto fondu. Je to asi 500 miliónov eur na rozličné činnosti, ktoré sa týkajú technickej, administratívnej podpory, monitoringu, eh, príprava štúdí, eh, údržba webových stránok a organizácia konferencie. V tomto prípade požadovaná suma bude predstavovať 610 tisíc eur. Takže termín pre pozmeňujúce návrhy pre tieto tri požiadavky je 1. júl do 10. ráno. Vzhľadom na to, že sa blížia letné prázdniny, tieto pozmeňujúce návrhy sa musia predložiť v angličtine. Tak na záver, e, vzhľadom na to, že mám iba veľmi málo času, som spokojná s pozmeňujúcim návrhmi komisie, pokiaľ ide o čerpanie e, z prostriedkov z tohto fondu. Nehovoríme iba o hospodárskej kríze na aktiváciu fondu, ale Máme rozšírenie e, tohto nariadenia, ktoré bude trvať až do roku 2013. Myslím, že s tým sú všetci spokojní. To bolo veľmi rýchle, vynikajúco. Máme jedného kolegy, ktorý sa hlasí o slova. Pán Bortáš, nech sa páči. Ďakujem. Chcem položiť otázku. Jeden z tých rakúskych projektov aby sme pomohli 74 prepusteným pracovníkom. Ja nemám námietky, ale chcel by som vedieť, pod zaštitou akého článku nariadenia sa aktivuje tento fond vzhľadom na to, že článok 2C hovorí, že by tam malo byť minimálne 250 pracovníkov, ktorým treba, ktoré sú, ktorí sú predmetom pomoci. Teda to, v rámci, to platí v rámci článku 2C. To je moja otázka na Barbaru alebo na komisiu. Ako to, že sa tu navrhuje pomôcť len 74 pracovníkom. Barbara? Ďakujem. Ďakujem aj môjmu kolegovi. Nepoznám ten konkrétny článok, ale samozrejme, že sa na to pozriem, ale myslím si, že je tu tretia časť tohto článku ktorá nešpecifikuje presný počet pracovníkov. Myslím si, že je to ponechané na rozhodnutí komisie, aký bude ten minimálny počet. Ale sľubujem vám, Miguel, že sa pozriem na túto legislatívu. Určite to tam ale figuruje, nespomínam si na, presný, na presné číslo. V minulosti sa to už stalo, že sme pomohli počtu e, pracovníkom, ktorý bol nižší ako ten minimálny počet 250, ale ak chcete, tak vám môžem poskytnúť neskôr podrobnosti. Ďakujem pekne. Lehota na pozmeňovacie návrhy vyprší v piatok. A vychádzam z toho, že všetci sa potom v riadnom čase vysporiadame s týmto návrhom Barbary. Ach so, oh. Okay, I take over mm-hmm. Okay. Voilà, je reprends les commandes. Takže znovu sa ujmem kormidla. Barbara a pán Portáš sa teraz porozprávajú um, bilaterálne. No a my budeme pokračovať v našej práci. Ospravedlňujem sa. Teda prichádzame k hlasovaniu. Prvá téma. Nie je to formálne hlasovanie, ale chcem, aby tu bol konsenzus. Predtým, ako to predložíme na hlasovanie, chcela by som privítať po portugalských podnikateľov tu máme francúzsku delegáciu z Valencien. Dominik Rike ich pozval, nie len z Valencien, ale zo severu všeobecne, to teda nekončí vo Valencien samozrejme, sú samozrejme vítaní, no a už o chvíľu príde ďalšia delegácia tiež z Francúzska. Práca Európskeho parlamentu na rozdiel od niektorých národných eh, parlamentov z vrátane um, Národného zhromaždenia vo Francúzsku sú z, uh, verejne prístupné a máme šťastie, že ste tu dnes fyzicky prítomní, vítame vás, ale naše ďalšie stretnutia môžete sledovať aj z Valencien alebo ja z Bajon uh, e, cez internet. Všetky naše stretnutia sa vysielajú na, cez webovú stránku Európskeho parlamentu. Teraz spravodajca pán Kalfin konečne po desiatkách trialógov dosiahol dohodu, ale táto ešte musí e, prejsť konsenzom e, rozpočtového výboru. Myslím si, že Juta nám to predstaví. Ďakujem pekne. Myslím, že nebudem e, príliš zobrať času, pretože sa mi dostalo do uší, že e, všetky politické skupiny v podstate sa zhodli, že to, čo sa vyrokovalo s radou e, v priebehu týchto mnohých trialógov, e, že podporia základom je to, o čom sme hlasovali, o, o čom sme rokovali v pléne. Rada sa však ohradila proti niektorým našim požiadavkám, napríklad byť e, prísne proti povoleniu spätných platieb do fondov bola napríklad rada. My však poznáme takéto šachy zo strany rady. Rada sa snaží e, zamietnúť ich na neskôr v e, ďalšom finančnom výhľade. Ak kolegovia majú otázky, Mohla by som ich ešte zodpovedať, čo sa týka hromadenia garantovanej sumy, čo sa týka pokrytia a tak ďalej, ale myslím, že mm, nemá význam opakovať e, všetky tieto veci, pretože sme o tom už dlhavo viackrát diskutovali. Kolega Kalfin, myslím, že zastupoval náš výbor veľmi dobre v trialógu. Ďakujem. Ďakujem, Juta. Dokument ste dostali všetci. EPP mi oficiálne oznámilo, že súhlasí a blahoželá s pravodajkyní. Myslím si, že toto je podobné aj ostatných skupín, čiže nie sú námietky zo strany rozpočtového výboru a teda potvrdíme súhlas e, daný našej dele- našou delegáciou počas tohto trialogu. Bolo to dlhé rokovanie, ale myslím si, že výsledok je veľmi uspokojivý Budeme pokračovať hlasovanie a teraz budeme hlasovať naozaj. Bod číslo 13, opravný rozpočet číslo 3. Pani spravodajkynia eh, Jeržizejska. Ďakujem, pán predseda. O tejto téme sa diskutovalo podrobne. Na poslednom stretnutí ja som pripravená hlasovať. Très bien, je vous remercie. V poriadku, ďakujem. Takže zoberte si vaše hlasovacie tabulky, všetci ich máte. En état de voter sur le... Il y a trois amendements. Sú tri pozmenujúce návrhy. Pozmenujúci návrh číslo 1. Pani Andersen, kto je za? Proti? Zdržal sa? Zamieta sa. Pozmeňte sa na číslo 2. Pani Andersen, spravodajca proti. Kto je za? Proti? Zdržal sa? Číslo 3. E, pani Andersen, kto je za? Proti? Zdržal sa? Pán Morganti záverečné hlasovanie o celej správe. Kto je za? Ďakujem. Proti? Záverečné hlasovanie. Nikto nie je proti. Zdržal sa? Dvaja. Takže jednohlasne minus dva je absencie. A to využijem, aby som vám povedal, že sme sa od predsedníctva rady dozvedeli, že rada chce schváliť pozmenujúce návrhy schválené rozpočtovým výborom ohľadom opravného rozpočtu číslo 2 o mobilizácie Fondu Solidarity pre niektoré členské krajiny. Spomínate si, že eh, v našich politických diskusiách mali sme globálnu diskusiu o odpravnom rozpočte číslo 2 a o tomto rozpočte číslo 3, ktorý chceme schváliť. Takže ide teraz o to, ako nájdeme potrebné prostriedky eh, na, eh, na Fond Solidarity. Ako rozdelíme tieto platobné viazané prostriedky v roku 2011 a prípadné prebytky z roku 2010 a ako vrátime E, prostriedky do tejto známej negatívnej rezervy. To bolo predmetom pozmeňujúcich návrhov opravného rozpočtu číslo 2. A tieto pozmeňujúce návrhy má teraz rada. Čiže je to dobrá správa, pretože opravný rozpočet číslo 2 a 3 budú vstúpia do platnosti. To je dobré pre tie krajiny, ktoré to potrebovali, pretože ide o financovanie výdavkov na nápravu škôd, e, spôsobené klimatickými e, katastrofami vo viacerých krajinách Strednej Európy. A to nám dá viac času, aby sme hovorili o budúcnosti na trialogu, ktorý budeme mať s radou a s komisiou 11. júla, kde sa môžeme sústrediť hlavne na návrh rozpočtu 2012, keď e, raz tento, keď už raz tieto opravné rozpočty 2 a 3 vyriešime. Takže dobre, blahoželáme spravodajcami, to bol bod 13, teraz bod 14, Reimer Böge. Často hovorí o tom probléme viacročného finančného rámca. Tu je len jedno hlasovanie a hlasujeme o správe Reimera. Takže kto je za Reimerovú správu? Ďakujem. Proti? jeden. Zdržal sa? Nikto. Čiže správa bola jednohlasne schválená minus jeden hlas. Blahoželáme spravodajcovi. E, tento, táto agenda bola veľmi ťažká. Teraz e, niektoré prevody. Bode číslo 15. Sidonia má aspoň dva prevody, ak to správne chápem. 11 a 21, Sidonia. Áno, sú tu dva, dve požiadavky na prevod e, zo strany komisie. Jeden sa týka e DEC 11, je to spojené s administratívnymi výdavkami. Máte tam rozsiahle vysvetlenie, ktoré poskytla komisia vo vašich materiáloch, avšak podľa mňa by bolo dobré, keby komisia mohla teraz a tu prehovoriť, aby nám vysvetlila niektoré z hlavných zmien, ktoré sa navrhujú v tomto prevode, v, tomto, v tejto požiadavke na prevod. Ďakujem, Sidonia. Pán riaditeľ, môžete nám to upresniť? Ďakujem pekne, pán predseda. Pokúsim sa vysvetliť hlavné črty tohto prevodu, ktorý je taký opakujúci sa prevod, keď komisia pripravuje návrh rozpočtu a toto sa pripravovalo v apríli 2010, čiže asi 15 mesiacov dozadu, tak eh, komisia žiadala Eh, uhradenie výdavkov na administratívne decentralizované veci, ako napríklad štúdie, výbory, konferencie alebo um, dočasný personál pre niektoré oddelenia komisie, ktoré sú rozdelené podľa politických oblastí a sú tam štyri oblasti v rozpočte. Uh, Odvtedy e, prišla nová komisia a bola tu určitá reorganizácia v rozpočte 2011. Rozpočtový orgán rozhodol, že o 7 miliónov zníži výdavky na stretnutia výborov a konferencie. Súčasné, súčasná požiadavka na prevod hovorí o realokácii prostriedkov, ktoré boli, e, ktoré sa týkali celého tohto oddelenia, aby sa e, splnili požiadavky, ktoré sú naliehavejšie, e, kde sa čerpalo menej prostriedkov v rozpočte, takže časť tohto prevodu znamená, že chceme zvýšiť prostriedky na stretnutia a e, výborov, kde sa predtým urobili škrty, aby sme posilnili kapacity e, oddelení komisie, ktoré sú priamejšie zaangažované v riešení hospodárskej krízy a nadväzných opatreniach v členských krajinách, aby sme tiež zvýšili schopnosti alebo kapacity tých oddelení, ktoré riešia e, civilnú ochranu a humanitárnu pomoc, otázky s tým spojené, momentálne je tam tlak a Ide o posilnenie činnosti koordinácie rozličných externých uh, iniciatív od vytvorenia e, Európskej služby pre vonkajšiu činnosť. Predtým to bolo G-Relax, to prešlo na SVČ. No a je tu potreba vytvoriť minimálny prach koordinácie toho, čo robí komisia v oblasti projektov kde sa čerpajú prostriedky. Tiež je tu posilnenie určitých alebo takých hlavných systémov IT, vrátanie e, nadväzných opatrení, ktoré sa týkajú e, registra e, Európske, Európskej iniciatívy registra občanov. Sú tam teda viazané prostriedky, ktoré sa týkajú viacerých oddelení, iba tri predstavujú 3,5 všetkých týchto e, výdavkov. E, a umožňuje to doladiť eh, tie, alebo znížiť tieto viazané prostriedky podľa potrieb, eh, mm, teda podľa toho, ako sú vnímané teraz 15 mesiacov, odkedy komisia predložila tento návrh. Ďakujem, pán predseda. Ďakujem, pán riaditeľ. A Sidonia, teraz čo navrhujete? Po tomto vysvetlení by som odporúčala, aby sme hlasovali za tento prevod. V poriadku, ďakujem. A teda dávam na hlasovanie tento pozmenujúci na um, tento prevod číslo 11 e, komisie. Kto je za? Ďakujem proti. Dvaja. Pani Andersen. Už sme hlasovali o vašich pozmenujúcich e, návrhoch za vaše neprítomnosti. Je mi to ľúto. Kto sa zdržal? Nikto. Takže prevod bol schválený. Číslo 21, prevod číslo 21. Tento, táto požiadavka na prevod je kontroverzná podľa mňa. lebo sa, sa týka kontroverznej veci. Ide o, o rokovania z minulého roka, ide o prevod, k, ktorý žiada uvoľnenie rezervy, rezervy, ktorú sme zriadili preto, aby sme prinútili Európsku komisiu, aby revidovala etický kódex pre komisárov. No a Európska komisia už koncom minulého roka povedala, že urobila revíziu tohto kódexu. Parlament e, bol informovaný následne o zmenách, ktoré boli zapracované a požiadal o ďalšie zmeny, ktoré teda bolo to formou listu v decembri. Predseda Európskeho parlamentu žiadal o ďalšie zmeny, o zlepšenie etického kódexu. Tieto boli zavedené a parlament bol v apríli informovaný, čiže trvalo to asi 5 mesiacov. A následne na to Európska komisia teda teraz žiada, aby sa uvoľnila rezerva, keďže zmeny boli zavedené. Podľa mňa zmeny, ktoré sme chceli, sú v novom texte, ale ak dovolíte, pán predseda, navrhla by som, aby sme mali diskusiu, pretože niektorí kolegovia zrejme majú ešte komentári. Nemali sme možnosť o tejto téme diskutovať predtým. A diskutovali sme o tom viackrát, ale tento záverečný text e, nebol prediskutovaný tu na stretnutí výboru, takže aj mňa by zaujímali názory mojich kolegov ohľadom zavedených zmien. Ďakujem. Takže naša spravodajkyňa sa pýta, či kolegovia majú komentáre alebo otázky. Áno, Ingeborg. Ich finde, dass wir... No už ja si myslím, alebo mám pocit, že už e, toto je dosť veľký úspech, že máme teda dôvod oslavať úspech, pretože v podstate je dobré, že už vôbec komisia do, do, pozmenila tento etický kód, aj keď to síce trvalo nejaké dva roky, ale dobre, sú, čo sú to dva roky z vývoja, vývoji ľudstva, takže myslím si, že je to dobré a že teraz po reforme je vždy pred reformou a problém teraz je, že v podstate tie preschodné peniaze neboli dostatočne upravené E, tie, týmito prechodnými peniazmi vlastne ide o to, že e, keď e, nejaké peniaze nejaký komisár mal za svoje nejaké práce v minulosti a podobne to nebolo riešené, ale za toto by som teraz chcela poďakovať komisii, že vlastne to vyriešilo otázku lobbingu a podobne, takže môžeme teraz už byť celkom spokojní s tým, s tým ako to je. V poriadku. Všetci si uvedomujú historickú odalosť. E, Ingeborg blahožila komisii. Nikto ďalší sa nechce vyjadriť, takže si Donia, vy navrhujete odschváliť tento prevod. Dobre, takže dávam na hlasovanie rozhodnutie o prevode číslo 21, e, kde je spravodajkyňa aj pani Inger Gressle za. Kto je za? Ďakujem vám. Proti? traja, zdržal sa, nikto. Takže číslo 21, prevo číslo 21 bol schválený, takže toľko k rozpočtu komisie a teraz ostatné inštitúcie máme tu prevod, jeden jediný, pokiaľ viem, C4. A dávam slovo Helge. Um, Ďakujem, pán predseda Myslím, že tento transfer už bol na, našej, na našom programe pred dvoma týždňami. Tento transfer sa týka vlastne našej vlastnej snilovne a ide o to, aby sa z rezervy uvoľnili prostriedky 5 miliónov na eh, aplikácie IT informačných technológií. Parlament eh, rozhodol minulý rok, aby sa o tom dalo na rezervu, kým zatiaľ čo sa čakalo viacej, viac na informácie o projekte IT Mobility. Takisto žiadal parlament e, detaľnejšiu analýzu a diskusiu. Teda k tomu prvému bodu, k samotnej analýze, sme naozaj dostali detálne informácie, ktoré sprevádzali tento požiadavku na transfer. E, v druhom bode som bola informovaná o tom, že e, bola zriadená koordinačná skupina medzi infokomunikačnou skupinou a poslancami, ktorá vlastne diskutuje o rôznych pro infokomunikačných problémoch a projektoch v parlamente. A sú tam zúčastnené politické skupiny v tejto koordinačnej skupine. Aby som pán predseda navrhla, aby sme odložili, odovzdali slovo zástupcovi DJI Tech, aby sme mali potom viac informácií o tejto skupine a o jej práci ešte by som chcela doplniť, že minulý týždeň som mala možnosť hovoriť s, eh, s zodpovedným tohto zodpovedným človekom z tohto uh, eh, DG uh, eh, ITEC z Luxemburgu. A myslím, že je tu dnes prítomný niekto, a ktorý by nás mohol informovať o tomto projekte, pretože to bola naša požiadavka, aby poslanci boli zapojení do tejto koordinačnej skupiny. A v podstate mňa tiež veľmi zaujíma aj to, čo si kolegovia myslia a potom podľa toho vlastne sa rozhodnem, ak čo odporučiť. V poriadku, ďakujem. Takže je tu Marie-Cecil Bernard eh, z ITEC. Mohli by ste odpovedať na otázku eh, našej spravodajkyne? Ďakujem, pán predseda. Ďakujem, pani Trupel, za vašu otázku. Áno, ja tu zastupujem uh, eh, DG ATEC. Uh, a pán generálny riaditeľ, pán Videla, je na stretnutí s generálnym tajomníkom v Luxemburgu a teda nemôže byť prítomný na tomto stretnutí tu. Pokiaľ ide o potrebné upresnenia pre ICT, eh, koordinačnú skupinu, táto vznikla na základe myšlienky pána Výlanda, ktorý je podpredsedom e, povereným riadením oblasti IT v parlamente. E, viaceré opakujúce sa otázky mu boli položené a on napísal všetkým predsedom politických skupín, aby im navrhol túto formu a požiadal menovať, e, o menovanie jedného zástupcu z každej skupiny. Všetky politické skupiny to prijali pozitívne a všetci teda poslanci boli menovaní. Máme dvoch za veľké skupiny a potom za každú skupinu jedného. K tomu sú zástupcovia politických skupín. Uh, aby sme brali do úvahy aj túto časť IT e, a je tu tiež aj e, zástupca um, parlamentných asistentov. Odkedy bola vytvorená táto skupina, tak sa stretla trikrát. Budúce stretnutie bude uh, 30. júna, teda vo štvrtok, a potom ďalšie stretnutie v septembri. Je to skupina, kde prebiehajú diskusie, aby sa lepšie pochopila informatika v Európskom parlamente, ktorá je veľmi komplexná vzhľadom na veľkosť tejto inštitúcie, na rozličné činnosti a vzhľadom na e, rozličnosť pracovných miest. Všetky rozhodnutia alebo projekty, ktoré boli predložené tejto skupine, sú projekty vo fáze rozvoja ale taká červená línia všetkých z nich je strednodobá stratégia definovaná rozšíreným predsedníctvom 24. marca 2010. Takže dnes sa táto skupina sa stretne vo štvrtok a bude skúmať napríklad e, projekt Wi-Fi, o ktorom sa diskutovalo v decembri minulého roka, potom bude hovoriť o mobilite, hovorili sme o projekte digitálneho podpisu, lebo treba pochopiť, že mobilita sa netýka len eh, malého vybavenia, ako sú napríklad tablety alebo smartfóny, ale všetky informácie, eh, ktoré eh, predstavujú podporu alebo umožňujú podporu. Takže digitálny podpis by umožnil všetkým poslancom, aby sa presúvali a na diálku napríklad podpisovali svoje pozmenujúce návrhy. Tiež pracujeme na projekte PPLS program, to je vlastne eh, e-výbory a elektronické výbory a elektronické stretnutia, to je podpora, ktorá umožňuje to, že všetky dokumenty, eh, ktorými sa zaoberá nejaký výbor, sú okamžite prístupné a tento projekt sa testuje v troch výboroch LIBE, Júri a Development. Uh, a tento projekt bol predstavený koordinačnej skupine ICT, ktorá dospela k názoru, že to bol dobrá myšlienka vzhľadom na možnosti obohatenia um, práce a teda naďalej pokračujú také vedúce línie eh, ohľadom ďalšieho rozvoja. Tento projekt e-committee sa uh, dokončí do konca roka. Sú tu tiež e-meetings uh, alebo stretnutia, ktoré nám, vám umožnia e, mať prístup k dokumentom nie papierovým, ale elektronickým a zároveň ich môžete zdieľať s vašimi spolupracovníkmi, môžete ich posielať na diaľku. Čiže toto sú len niektoré príklady, ale ja by som mohla pokračovať s ďalšími, ak by ste si to želali. Ďakujem pekne. Ďakujem. Čiže IT umožní ďalším výborom, aby pracovali tak dobre ako náš. Vladimír, Maňka požiadalo slovo. Ďakujem, pán predseda, a ďakujem za všetky informácie, ktoré som e, tu dnes dostal. Viem, že niektoré časti ako e-meeting majú byť e, pripravené niekedy, niekedy v septembri e, s tým, že vlastne ešte nie sú hotové analýzy, ktoré budú hovoriť napríklad, koľko sa ušetrí papiera týmto systémom. Čiže celý projekt je naozaj veľmi dobrý, ale E, nie sú ešte pripravené napríklad e, analýzy prínosov a nákladov, ktoré by mali hotové, byť pripravené tiež v septembri. Čiže chcel by som poprosiť pani spravodajkyňu, či by si vedela predstaviť e, takú formu, že by sme, lebo nemáme tie podklady, aby sme rozpustili celú rezervu, ale že by sme alternatívne možno uvoľnili čas rezervy a zvyšok nehali potom, keď budeme mať naozaj dostatočné informácie. Kvôli tomu naozaj tie informácie nemáme na to, aby sme mohli rozhodovať ani moja politická skupina, ani náš výbor. Ďakujem. Ďakujem, pán Alvaro. Tiež komentár. Ďakujem pekne, pán predseda. Aby som zareagovala ešte na otázku kolegyne Trupel hneď na úvod, ja som jedným z poslancov, ktorí pôsobia v tejto koordinačnej skupine IKT. Kvôli nášmu programu nie je vždy možné e, zúčastňovať sa tejto skupiny. Musím preto e, veľmi oceniť, že kolega Wieland to poňal veľmi aktívne nielen pre tých, eh, ktorí sú tu osobne, ale aj prichádzajú sem, to musím povedať, že eh, došlo k mnohým eh, konkrétnym návrhom, ako by mal fungovať aj náš parlament. Máme v rámci každého oddelenia konkrétne návrhy, ako by sme mohli pristúpiť k naplneniu tohto plánu bezpapierového parlamentu. Čo sa týka komunikačných technológií, napríklad by sa mohol vytvoriť app, Eh, Európskeho parlamentu. Mm, to by tiež eh, podľa mňa do, bol dobrý krok nielen navonok, ale aj dovnútra parlamentu. Na tomto by sa mohlo popracovať. Isté, že otázka kolegu Maňku, čo sa týka štruktúry nákladov, aj nákladov na Wi-Fi, sú eh, v záujme aj nášho výboru. Ja by som bol osobne za to, aby sa to riešilo, pretože vidím, že táto skupina naozaj dosahuje výsledky a pokrok, aby sa riešili problémy, ktoré súvisia s informačnými komunikačnými technológiami, aby parlament znížil produkciu papiera. A teda využívanie papiera bolo by vhodné, keby sme túto rezervu uvoľnili, aby sme e, to neaplikovali na verbálnej úrovni, ale aj v praxi. Podľa mňa by bolo zaujímavé, e, keby už aj v rozpočtovom výhľade sme zakomponovali túto tému a v diskusii by bolo veľmi zaujímavé zistiť, e, Koľko presne by sme ušetrili papiera aj nákladov, keby sme prešli na toto elektronické rokovanie? Koľko presne by sme ušetrili, tak povediať na úrovni hardvéru? A koľko by bolo nutné investovať do e, naplnenia týchto projektov? Teda ja žiadam o tieto informácie, ale som rozhodne za, aby sme uvoľnili túto rezervu. Ďakujem pekne, pán Fernández. Ďakujem. Myslím si, že my už eh, eh, sme schopní uvoľniť túto rezervu. Myslím si, že to je otázka, ktorú sme dostatočne prejednali. Všetci sme za nové technológie ako Wi-Fi a podobne. Chceme znižovať byrokraciu, chceme znižovať množstvo papiera, ktoré tu produkujeme, čiže je treba zvýšiť efektívnosť. Eh, toto sú naše ciele, ktoré presadzujeme, preto si myslím, že naozaj na báze informácie, ktoré nám už doteraz boli poskytnuté, aj na báze vysvetlení, ktoré už máme. Myslím si, že sme schopní túto rezervu uvoľniť. Helga, aký návrh z vašej strany? Ďakujem za túto výmenu názorov a dané informácie. Um, ďakujem aj teda zástupcovi služieb, zástupkyni služieb. Musím uznať, že teda ja som stále veľ za to, aby sme začali už niečo riešiť, tak aby služby mohli už konať v otázke Wi-Fi, pretože treba vybaviť niektoré e, rokovacie miestnosti Wi-Fi a je tu dosť e, veľká núdza, ale zdieľam názor Vladimíra Maňku k otázke veľmi dobrého vyhodnotenia toho, čo aj urobili e, na výboroch v rámci týchto e-meetingov a myslím si, že keď si chceme byť naozaj byť veľmi istí, že čo to naozaj obnáša a aby sme si boli úplne istí, odporúčila by som, aby sme teda uvoľnili rezervu vo výške 3,5 milióna a o, o zbytku by sme rozhodli neskôr, keď toto vyhodnotenie budeme mať v dispozícii, pretože až keď to všetko budeme mať, potom budeme môcť vlastne vziať dobre do úvahy, čo robila táto práca eh, pre ICT a oceňujem, že sme túto prácu mali, či túto eh, skupinu mali, mm, robili dobrú prácu pre parlament, ale momentálne navrhujem 3,5 milióna na uvoľnenie. Ďakujem. Donc, la proposition... Takže návrh našej nie je, aby sme uvoľnili rezervu nie vo výške 5 miliónov, čo navrhovala komisia, ale 3 miliónov. 3,4 milióna. Pán Fernanš? Chcel by som eh, len položiť otázku. Chcel by som, aby spravodajkyňa mi vysvetlila, prečo 3,4, prečo nie 3,3 alebo 3,6 alebo 7. Ako sme dospeli k tomuto číslu 3,4? Merci, uh, Helga. Yes, I studied... uh, áno, ja som teda preskúmala uh, materiál, ktorý sme dostali od uh, servisu a bolo tam jasné oznámenie, že táto suma je potrebná preto, aby mohol postupovať projekt Wi-Fi. A čo sa týka ostatných vecí, mm, telefóny, uh, prostredníctvom IT protokolu, čo by chceli robiť neskôr, to môžeme teda oddeliť od tejto sumy. Preto je to tých 3,4 milióna, preto som aj toto navrhla. Nie som ako vyslovene proti tým ostatným návrhom, ale myslím si, že bolo by dobre mať tú rozprávu, keď už budeme mať k dispozícii analýzy um, tejto pracovnej skupiny ICT E, pretože to vlastne bol postup, na ktorom sme sa predtým dohodli. Preto aj je, je, táto, e, je takáto suma v materiáloch, preto som to aj použila, pretože sa to dalo ľahko odlišiť od iných sum. Dobre, takže je to poloplný alebo trošku viac ako z polovice plný pohár. Kto je za návrh spravodajkyne, aby sme uvoľnili rezervu v tejto úrovni? 3,4. Ďakujem proti. Zdržal sa. Traja. Dobre, ďakujem. Takže rezerva bola uvoľnená vo výške 3,4. Dobre, a toľko k prevodom. Ďakujem našim spravodajcom. Pokiaľ ide o politiku v oblasti nehnuteľnosti, Molika Holmajer nám vysvetlí situáciu o vývoji projektu ohľadom SVČ, teda tejto oblasti ohľadom SVČ. Ehm, je to právny finančný rámec, ktorý nám bol predložený a žiada sa od nás, aby sme predložili e, potrebné zmeny. Zdá sa, že to je, ta, je tomu tak a Monika nám vysvetlí, aká je situácia a predloží nám návrhy. Monika. Pán predseda, dnes e, to urobíme veľmi stručne, pretože až v piatok budeme mať e, výsledky rokovaní rady. Ja by som bola rada, keby sme objasnili niektoré konkrétne otázky, napríklad, či za náklady na vybavenie, či sa tam hovorí už nie o 20,6, ale či sa to celé prepočíta. To znamená, či sú tam aj pozície, o ktorých sme síce v minulosti vedeli, ale celkovo e, sa posunieme zhruba na sumu 36 miliónov. Teda nejde to len o navýšenie, ide aj o náklady, ktoré e, sme predpokladali Spočiatku zaujímalo by nás, či sa k tomu ešte musia prirátať e, úroky. E, dozvedeli sme sa, že nie, ale je potrebné to potvrdiť, pretože inak by to zmenilo celkovú sumu. Je niekoľko otázok, ktoré by sa muli, museli ešte vyjasniť. E, nejde o výrazné navyšovanie nákladov, ale predsa len sa ešte budeme musieť zaoberať, pretože Ehm, rozpočtový výhľad na rok 2011 je veľmi obmedzený, preto budeme e, veľmi sledovať hospodárenie komisie tak, aby na budúce sme sa bavili aj o tom, či tá časť tých nákladov na vybavenie, či by sa to mohlo posunúť na obdobie 30 rokov, alebo či už uvoľníme e, túto sumu jednorázovo, pretože e, takáto 30-ročná zmluva je predsa len mimoriadne dlhá. A keďže belgické budovy po 20 rokoch majú tendenciu eh, vykazovať eh, negatívne vlastnosti, zhruba teda po tých 20 rokoch, takáto dohoda by preto znamenala, že väčšinu nákladov e, za dosť rozsiahle renovačné práce, napríklad e, e, úplná oprava kúrenia, by sme to museli financovať my a museli by sme potom dať poistovne preplatiť obnovu celého systému kúrenia. Očakávame, že v júli budeme mať dispozícii stanovisko rady aj k tých, týmto otázkam. Dobre, takže odporúčate, aby sme vydali stanovisko uplatňujúc článok 179 odsek 3 nášho nariadenia. Máme 15 dní, teda 2 týždne, aby sme to vypracovali, teda bude to júl. Prepačte. Pán predseda, e, padla tu požiadavka aj z inej strany, nielen z našej strany, o tento odklad do 14 dní, preto nám to veľmi vyhovuje a nekomplikuje to situáciu. E, to, čo ste povedali trošku rýchlo ohľadom solidnosti belgických e, stavieb, e, viedlo k určitým názorom tu v sále. Izabel. Áno, je to osobné, bol to vtip. Myslím si, že belgické budovy e, sú dobré, majú dobrú kvalitu. <laughs> C'était un micro allemand. Nemecký mikrofón. Je to, je to vtip. E, využívam túto príležitosť, aby som sa e, spýtala kolegu a pána predsedu vzhľadom na to, že musíme toto brať do úvahy. SVČ je tu, potrebuje začať pracovať Chcem, aby sme mali výmenu názorov v čase, keď to bude potrebné, o budúcich perspektívach e, komisie v oblasti budov, pretože sú veľké projekty na rozšírenie. Myslím, že aspoň e, z našej strany by sme tomu mali venovať pozornosť, teda dodatočné prostriedky, združenie agentúr do jedného miesta nad rámec SVČ teda musíme sa pozrieť na to, čo chce robiť komisia nezávisle od toho, čo poznáme a čo vieme o požadovaných rozšíreniach zo strany parlamentu. Je to súčasťou istého balíka, bolo by to podľa mňa zaujímavé dozvedieť sa tu v rozpočtovom výbore o týchto rozšíreniach a o financovaní ktoré si bude vyžadovať toto združenie a pre, prečlenenie e, agentúr. Je to bod, o ktorom by sme mali vedieť, aby sme mohli primerane reagovať. Dobre, ďakujem. Izabel, aj e, naša spravodajkynia teraz má slovo. E, no, ganz kurz. E, aby som reagovala veľmi stručne, dnes sme s komisiou diskutovali veľmi konštruktívne a dohodli sme sa, že prebehne presne to, že budeme informovaní vopred, ak ešte pred notifikáciou sa budú plánovať niektoré projekty, tak aby sme pravidelných cykloch, e, dáme tomu e, raz ročne, dostávali informáciu o plánovaných e, krokoch, aby sme včas mohli rokovať potom s komisiou o tých rozsiahlejších projektoch, ale ešte komisia nie je pripravená na konkrétne rokovania s výborom pre rozpočet. Ešte je to potrebné trošku podrobnejšie naplánovať. V poriadku, ďakujem pekne. Takže návrh našej spravodajkyni je, aby sme požiadali o formálne vyjadrenie názoru, ktorý potom preskúmame na našom budúcom stretnutí. To, toľko k hlasovaniu. Teraz tu máme ešte dva body. Najskôr bod číslo 10. To je Európska platforma boja proti chudobe a sociálnemu vylúčeniu. Spravodajca je náš kolega Kocolino. Trošku už sme posunuli tento bod. Máte slovo, pán kolega. Sì, brevi, brevemente, rispetto alla settimana scorsa, noi abbiamo due novità su cui uh, eh, ulteriormente... Eh, pokiaľ ide o uh, bod z minulého týždňa, uh, od minulého týždňa máme niekoľko noviniek. Uh, jednak nás obohatila uh, práca našich kolegov, uh, poučili sme sa mnohé, bolo predložených mnoho pozmeňovacích návrhov Uh, aj na tému chudoby vo vidieckých oblastiach. To veľmi obohatilo našu prácu. A taktiež boli predložené návrhy o mikropôžičkách a úlohách malých stredných podnikov, a taktiež zapojenie občianskej spoločnosti v rozvoji národných a európskych stratégií v boji proti chudobe. Nadobudol som dojem z týchto pozmiacich návrhov, že je tu želanie venovať zvýšenú pozornosť finančným aspektom. Musíme mať jasnejší prehľad e, o e, týchto finančných otázkach. Musíme lepšie koordinovať e, súčasné nástroje a boj proti chudobe. Taktiež musíme mať prehľad o využívaní štrukturálnych fondov v tomto úsilí boja proti chudobe. Čo sa týka balíčka pozmeňovacích návrhov, myslím, že budeme schopní konštruktívne pracovať s týmito návrhmi a že sa nám podarí vypracovať niekoľko kompromisných návrhov, ktoré pokryjú väčšinu pozmeňovacích návrhov. E, jedna rozsiahla zmena e, v porovnaní s minulým týždňom je, že na základe rozhodnutia Európskeho súdneho dvora komisia prijala rozhodnutie, že zniží zo sumy 500 miliónov eur na 113 miliónov eur finančnú sumu na eh, rok 2011 na rozdielovanie potravín ľuďom, ktorí žijú v chudobe v Európskej únii. Je to mimoriadne dôležité ehm, opatrenie, toto, táto distribúcia potravín, pretože je to reakcia na problémy, k ktorým došlo na trhu s plnohospodárskými plodinami a taktiež problém pestovateľov Nie je to len v kontexte SPP. Tento návrh e, je mimoriadne dôležitým nástrojom v Európe, v celej Európe. Niektoré prebytkové zdroje výroby sa môžu potom presunúť do iných oblastí a na základe nich sa môžu poskytnúť potraviny tým, ktorí sú v núdzi. Teda pomáha to e, vyrovnávať situáciu na trhu, znižovať napätie a neistotu na trhu. A taktiež to pomáha ľuďom v chudobe, najmä vo východnej časti Európy. Musíme teraz spoločne vyzvať komisiu, aby zohľadnila stanovisko Európskeho súdneho dvora v tejto veci a musíme sa snažiť dostať sa späť na tú sumu 500 miliónov eur. Ak dôjde totiž to k zniženiu tejto sumy, bude to uh, veľmi nepríjemná rana pre hospodárov aj pre tých ľudí, ktorí žijú v chudobe. Teda Tento prvok je relatívne novým prvkom v porovnaní s rokovaniami z minulého týždňa, teda musíme o tom diskutovať preto. Ďakujem pekne. Dvaja poslanci sa o slovo, najskôr pán Viki. Ďakujem, pán predseda. Vypočul som si pozorne e, svojho kolegu, ale e, k tej sume 500 miliónov na distribúciu potravín e, pre tých, ktorí sú v núdzi. E, by som sa rád vyjadril. A to kriticky. Čo sa týka rozhodnutia Európskeho súdneho dvora, toto rozhodnutie vychádza z právneho základu, respektíve nevychádza z neho. Nezapadalo to do okruhu SPP, vzhľadom na právny základ SPP. Tieto prostriedky sa nemôžu využiť takýmto spôsobom tento rok. Sme boli svedkami veľkých ťažkostí v európskych krajinách. Čo sa týka naplnenia tejto požiadavky o potravinovú pomoc. Tých 700 miliónov, ktoré boli vyplatené minulý rok a ďalej táto suma 500 miliónov eur, e, to sú veľmi dôležité finančné injekcie pre potravinové banky, ktoré pôsobia v Európe. E, viem, že sú problémy v e, SPP, že súdny dvor prijal rozhodnutie, je to veľmi zaujímavé z právneho hľadiska, má to priamy dopad aj na rozpočet. Ale O 4 mesiace e, po lete sa opäť začne distribúcia potravín a ja by som bol nerád, keby sme sa ocitli e, v katastrofe e, kvôli kríze je ešte väčšia potreba distribúcie týchto potravín a zníženie sumy preto na tieto účely je katastrofou. Už vidím teraz titulky v novinách Európska únia škrtá potravinovú pomoc pre chudobných. Mohli by sme možno prijať nejaké núdzové opatrenie, buď my alebo komisia, aby sme napravili tento problém, pretože inak sa o tom bude diskutovať dva roky. Neviem, ako by sme sa mohli dostať z tejto situácie. Tá diskusia síce môže byť mimoriadne zaujímavá a právne ehm, problémy môžu mať vplyv aj na jej priebeh, aj na celú spoločnú polospodárskú politiku, ale musíme nájsť nejaké riešenie. Musíme získať tých 500 eh, miliónov eur, pretože inak eh, dôjde k humanitárnej kríze v našich krajinách a my budeme musieť za to niesť vinu. Musíme nájsť nejaké dočasné riešenie aspoň v najbližších troch mesiacoch. Možno eh, potrvá dlho, kým komisia vypracuje nový legislatívny návrh neviem, pomohli tým 80 miliónom ľudí, ktorých sa to bude týkať. Ďakujem. Eder. Creo que estamos eh, en la misma línea porque precisamente yo había pedido No, myslím, že všetci tu v podstate eh, všetci spievame podľa rovnakých nôd. Eh, myslím, že bolo tu rozhodnutie súdu, ktoré nám vlastne zakazuje využiť 500 miliónov na nákup potravín a ja už e, nechcem nejakým spôsobom hodnotiť toto rozhodnutie súdu. Ehm, len neviem, že či potom by sme tieto prostriedky nemohli využiť e, na to, aby sme proste jednoducho my zakúpili nejako potraviny. A to zníženie na tých 113 miliónov to je dosť neakceptovateľné a teraz mali by sme poslať asi list e, komisie a rade a spýtať sa, že čo treba robiť. Mali by sme nejako konať nechceme napokon sa ocitnúť v situácii, keď nebudeme môcť nakoniec ani tieto prostriedky využiť pre tých, ktorí sú v núdzi. A to, to, to rozhodnutie súdu prišlo v veľmi ťažkých časoch pre mnohé, krajiny, mnohé rodiny v viacerých krajinách, vrátane mojej. Čiže je tu množstvo ľudí, ktorí boli príjemcami eh, prostriedkov z, to, z tohto fondu a pokiaľ viem, tak polské predsedníctvo chcelo pripraviť nejaký návrh nariadenia, ale neviem, ako rýchlo sa takéto nariadenie dostane, sa eh, prejde, alebo sa schváli a tiež ako dlho sa to bude eh, rokovať a podobne, ale určite je potrebné teda nájsť nejaké, ja neviem, nejaké prechodné ustanovenie alebo prechodné riešenie, pretože inak naozaj ľudia budú vlastne dosť e, týmto trpieť. Ďakujem. Takže toto rozhodnutie súdneho dvora viedlo k silným reakciám, to vysvetlila náš spravodajca kolegovia. A problémom je, že nemáme právny základ a európsky rozpočet nemôže e, závisieť e, alebo vynakladať prostriedky bez takéhoto právneho základu. A teda prvá analýza je taká, že máme možnosť buď vytvoriť nový program, ktorý si vyžaduje kvalifikovanú väčšinu v rade, alebo článko, článok 352, ktorý si vyžaduje jednohlasný výsledok v rade. Problém je politický. Súdny dvor prijal tento, uh, toto rozhodnutie preto, lebo ho oslovili členské krajiny a nie malé, ale veľké, teda čistí prispievateľia a teda problém je politický v rade, aby sme e, našli iný právny základ. My sme to povedali, hovoríme to v KOBU už 3 roky, Európska komisia to hovorí už v roku 2008, navrhuje nový právny základ a keď e, reforma SPP bola pozitívna, keď sme už nemali prebytky, ale v čase prebytkov sme vytvorili tento, eh, tento systém, ktorý pomáha eh, tým obyvateľom, ktorí sú najzraniteľnejší. Mali sme právny základ. Niektoré členské krajiny boli proti, dokonca išli ešte ďalej a oslovili súdny dvor. Teraz sú spokojní. Tie isté krajiny teraz hovoria. Princíp subsidiarity eh, je to prekvapivé, že v krajinách, kde povinné Eh, povinné dávky predstavujú 40 HDP. Nie sme schopní pomôcť tým, ktorí sú najchudobnejší a rozpočet, ktorý predstavuje iba 1 HDP, teda má pomáhať tým, ktorí sú najchudobnejší. Eh, sme teda v politickej diskusii, ktorá je komplikovaná. Bezprostredne, tak ako ste to povedali, je tu naliehavý problém. Musíme nájsť riešenie. Ja navrhujem Mm, náš spravodajca nám povie, aké závery z toho vyvodia, ale navrhujem, aby sme na budúce stretnutí e, rozpočtového výboru dali tento bod na program a upozornili Európsku komisiu, rádu a poľské predsedníctvo, aby nám mohli povedať, aké sú politické iniciatívy, e, kde sú možnosti a či je nejaká vôľa krátkodobo túto vec riešiť. A potom uvidíme, aké závery z toho vyvodíme. Je tu odpravný rozpočet možnosť e, tohto rozpočtu 2011, e, potom 2012 opravný e, rozpočet a uvidíme, čo bude možné. Pán spravodajca, chcete? Pán spravodajca. Stando esattamente sulle, sulle misure che lei indicava. No, čo sa týka opatrení, ktoré ste teda navrhli, myslím, že dá sa s tým, dá sa s tým pracovať. môžeme na nich pracovať, teda Mohli by sme teda pripraviť eh, pozmenujúci návrh stanovisku s tým, že vyjadríme v ňom stanovisko nášho výboru a budeme žiadať komisiu, aby pripravila eh, správu, eh, pretože to je naozaj veľmi naliehavá otázka. Má to vplyv na rozpočet 2012, čiže keby sme dosiahli alebo našli riešenie také ešte, aby sme o tieto prostriedky neprišli Ehm, aj keď je to zníženie už na 113 miliónov z 500, to je zníženie e, o veľké množstvo, 65% zníženie tohto potravinového programu. A v podstate mali sme tu diskusiu o, o boji s chudobou vlastne to je tá európska platforma proti, v boji proti chudobe. Celá táto myšlienka je vlastne úplne abstraktná, keď nám napokon takto sme zaškrtali peniaze na potravinový program. Takže asi by bolo dobre, keby sme počkali na stanovisko komisie a potom na báze tohto by sme mohli položiť ďalšie otázky komisie a rade, čo sa dá robiť. Ďakujem, pán spravodajca. K tejto téme pripomínam, že predbežný harmonogram podľa výmene názorov, ktorú sme mali, je taký, že termín na pozmenujúce návrhy bol 21. Samozrejme, s výnimkou kompromisu. A mali sme schváliť jeho návrh stanovisku takto doplnený 12. a 13. júla, teda vo svetle prijatia v gestorskom výbore 8. septembra a potom v plenárke. Posledný bod nášho programu, bod číslo 9. Spravodajcom je Laslo Šurian. Ide o európsky semester, pán spravodajca. You, uh, Ďakujem pekne, pán predseda. Ak sa nemýlim, je tu iba jeden tenevý spravodajca a naposledy sme hovorili o tomto bode dosť rozsiahlo. Medzi tým som obdržal už pozmeňovacie návrhy od kolegov a väčšina z nich e, e, sú návrhy, ktoré môžem podporiť. návrhy, ktoré sú v súlade s pôvodným ladením textu alebo ho rozširujú, e, Ehm, sa budem snažiť zjednotiť do kompromisných návrhov, aby som zjednodušil eh, hlasovací proces, aby sme to poňali takto jednotnejšie, ucelenejšie a vzhľadom na to, že čas je krátky, nebudem eh, oberať kolegov o priestor um, na vystúpenie. Veľmi rád by som si vypočul uh, svojho teňového spravodajcu z ALDE. Dúfam, že sa nám podarí včas vypracovať toto stanovisko v súlade s pôvodným časovým harmonogramom. Ďakujem. Merci, Ďakujem, pán spravodajca. Takže e, tieňový spravodajca za liberálu je tu. Ďakujem. Ďakujem aj tebe, Láslo, za dobrú prácu, ktorú si odviedol. Predložili sme niekoľko pozmeňovacích návrhov, rád by som ich teraz v krátkosti e, vysvetlil týchto šiest návrhov. E, sústredili sme sa na e, vysvetlenie celkového smerovania a celej témy e, hospodárskeho riadenia finančnej správy. Preto bola potreba vytvoriť tento európsky semester a v tomto duchu sa nesú aj moje pozmeňovacie návrhy. A síce, ak nevytvoríme protiklad medzi európskym semestrom a princípom subsidiarity. Budeme postupovať správne. Myslím si, že sa dá postupovať bez takéhoto eh, protirečenia eh, v súčasnej dobe, keď čelíme mnohým eh, úsporným opatreniam. Európsky semestr je mimoriadne dôležitým opatrením. Týmito pozmeňovacími návrhmi sme sa snažili zdôrazniť tieto kroky a taktiež nevyhnutnosť fungovania jednotného trhu. Zdôrazňujeme aj dvojité štruktúry, ktoré považujeme za dôležité a taktiež e, zdôrazňujeme to, aby prebehla výročná výmena názorov, aby teda prebiehala pravidelne. Nie tak ako doposiaľ, ale my by sme veľmi radi diskutovali aj s národnými parlamentmi a ja môžem aspoň za seba povedať, e, e, môžem s určitosťou tvrdiť, že fínsky parlament dosť nedôverčivo prijal túto tému európskeho semestra a čiastočne e, je e, zaujatý e, z, do zásady, ani si nepreskúmali, o čo tam ide, prečo by to bolo prínosné, ale zároveň mnohí poslanci sa domnievajú, že by odovzdávali ďalšie právomoci Európe, Bruselu. No to je veľmi politicky citlivá téma. Musíme sa snažiť o to, aby sme nevytvárali takýto konflikt, konflikt ktorý existuje v mnohých hlavných mestách Európy Ďalej sú tu pozmeňovacie návrhy, ktoré sa týkajú stratégie EU 2020 a samotného procesu európskeho semestra. Ehm, myslím, že keď Láslo vypracuje e, dobré, kvalitke, kvalitné kompromisné pozmeňovacie návrhy, budeme e, ochotní ich podporiť. Ďakujem. Merci, mon cher collègue. Ďakujem. Preto som musel odísť, aby som sa zúčastnil na hodinu diskusie organizovanej, zorganizovanej EPP, ktorá pozvala na celý deň a zajtra ráno predsedov parlamentných skupín EPP z 27 členských krajín, teda všetky parlamenty neboli zastúpané, ale, aspoň polovica bola, aj fínsky, francúzsky, nemecky, a maďarské predsedníctvo. Tam bolo tiež. Téma bola Európsky semester. A predseda Baroso tam bol. Ja som zdôraznil to, že každá z našich krajín má dohodu medzi vládou a parlamentom, a teda na národnej úrovni, aby národný parlament bol pridružený príprave národných reformných programov ktoré sú v súlade s orientáciami Európskej rady po ukončení teda procesu Európskeho semestra. Lenže toto nestačí. Je absolútne kľúčové, aby každý z našich národných parlamentov bol pridružený na e, úvahách o, európskom, o spoločnom európskom rozmere. To je zásadná vec. A to je aj dôvod, prečo v rámci stanoviska, ktorý pripravuje pán Šurian, je dôležité navrhnúť, aby v rámci tohto semestra boli aspoň, bolo aspoň jedno alebo viaceré stretnutia s národnými parlamentami, aby sa diskutovalo e, o rozpočtových orientáciách a o tom, ako každá z krajín bude rešpektovať e, záväzky prijaté na európskej úrovni, teda rozpočtová disciplína, návrak rovnováhe, zníženie deficitu, zníženie dlhu roky 2011 až 2013 a tiež e, finančné záväzky vlajkových ľudí Európa 2020 medzi rokmi 2014 až 2020. Tieto veci sú úzko prepojené a je dôležité a náš kolega Haglun to spomenul. Niekedy tie reakcie sú mm, podraždené a musíme ukázať, že nejde o danie právomoci Bruselu nad členskými krajinami a nad národnými parlamentami. Je to spôsob, ako spoločne vykonávať túto právomoc v tejto oblasti, ktorá zostáva v národnej kompetencii, ale potrebujeme spoločné pravidlá ktoré musíme spoločne vytvoriť v rámci Európskej rady, v rámci, e, Európskeho, v rámci spoločného legislatívneho balíka o správe a budeme to robiť spolu. Toto je predmetom rokovaní, ktoré sa ešte neskončilo. Neskončili. Ide o balík o hospodárskej správe. Pani Wortmann Kohl, e, minulý týždeň sme schválili pozmenujúce návrhy, ale nie je záverečný text. Ten bude schváľovať plenárka v júli. A Okrem toho teda uvidíme, ako v praxi vytvoríme pracovnú metódu pre európsky semester, ktorá umožní pridružiť národné parlamenty. Je to bod, ktorý je naozaj kľúčový. Ak vzbudíme dojem, že pri takýchto krízach, keď sa vytvorí prevenčný systém, tak e, to bude Brusel v úvodzovkách Európska komisia, parlament, európske inštitúcie, budú mať dodatočnú právomoc a moc nad, eh, nad jednotlivými krajinami a národnými parlamentami, tak to odmietnú, to nemá zmysel, ale ak nájdeme spôsob, ako spolupracovať, tak to je niečo iné. A každý um, zistí, že naše národné hospodárstva sú prepojené so svojimi partnermi. Každá z našich krajín má až do výšky 80 až do výšky 80 svojich, e, svojich vývozov mm, obchoduje so svojimi partnermi. Takže ďakujeme nášmu kolegovi Haglundovi za tieto pripomienky a aké závery z toho si vyvodzujete, pán spravodajca? E, e, Na úvod by som povedal toľko, že plne súhlasím s vami, pán predseda, že princíp subsidiarity je mimoriadne dôležitý. V Maďarsku práve teraz prebieha debata, e, pretože extrémna pravica sa snaží prezentovať tento európsky semester ako stratu národnej suverenity. To rozhodne nie je pravda a rozhodne to nebol cieľ vytvorenia tohto semestra. E, princíp subsidiarity teda je mimoriadne dôležitý, možno by sme mohli to zvorazniť ešte aj v texte. V každom prípade e, tu nejde o rozpočtový aspekt, e, súvisí to s celkovým smerovaním samotnej pôvodnej správy. Z taktických dôvodov by som považoval za nevhodné vyjadrovať sa kriticky na Margo prebiehajúcej e, diskusie medzi národnými zástupcami parlamentov v oblasti rozpočtu a medzi nami. My máme svoje tradičné postupy a aj keď niekedy kritizujeme naše minulé e, rokovania, pretože boli dosť povrchné zhromaždenia, e, vymieniali sa úsmevy, boli to také formálne stretnutia, ale po tomto európskom semestri máme, uh, už máme tému, ktoré sa môžeme chytiť, preto máme aj význam, ale veľmi rád by som zachoval právomoci nášho výboru, výboru pre rozpočet v tejto veci. Myslím, že eh, kritické slova by oslabili našu pozíciu, ak by sme trochu súťažili s inými výbormi, ktoré by radi prevzali túto tému. Isté, že každý výbor má svoje vlastné právomoci, mali by sme ich dodržiavať, ale aj ostatné výbory by mali dodržiavať naše právomoci. Myslím, že téma je to citlivá, mali by sme dosť opatrne formulovať naše stanoviská. Inak e, plne podporujem to, čo sme si vypočuli od Karla Budem sa snažiť stavať na týchto základoch. Potom výbor v e, hlasovaní posúdi, či podporí moje smerovanie alebo nie. Ešte by som rád pripomenul kolegom, že predložiť stanovisko nie je jednoduchou úlohou, keďže nariadenie obmedzuje rozsah stanoviska na 1500 znakov. A preto pôvodný text nie je plne odrazený stanovisku. E, ja ako spravodajca stanoviska som musel byť e, stručný a preto pozmeňovacie návrhy sú o to dôležitejšie, pretože e, pozmeňovacie návrhy nepodliehajú tomu obmedzeniu, čo sa týka rozsahu. Ak ste si našli čas venovať sa tomu, e, zrejme ste si všimli, že aj e, sám autor stanoviska predložil pozmeňovacie návrhy. Takúto fintu e, sme využili teraz a myslím, že by sme ju mali využiť aj v budúcnosti. Ďakujem. Ja, merci, monsieur. poriadku, ďakujem pán spravodajca. Podľa vnútorného organizačného poriadku parlamentu sme limitovaní, pokiaľ ide o tieto správy, keď to nie je legislatívny postup, ale pozmenujúce návrhy môžu byť doplnené a teda využijeme túto možnosť. Tak ako to skoro navrhol náš spravodajca. Ostatné parlamentné výbory, hlavne EKON, to zaujíma. A ja som viackrát Ekonu navrhol, aby sme spolupracovali v týchto témach. Nie vždy som bol veľmi úspešný, s výnimkou tohto prípadu, kde Ekon je gestorský výbor a, a akceptoval e, to, že predložíme k tomu náš návrh. Ak teda stanovisko bude dobrej kvality, tak ho Ekon prevezme. Vyčerpali sme náš dnešný program. Ja pripomínam, že budúce stretnutie oficiálne bude 12. júla o 15.00, 12. 13. ale pripravte sa na to, že musíte predložiť komentáre v stredu alebo štvrtok ráno k zverejneniu e, budúceho finančného e, viadročného rámca zo strany komisie a tiež e, vo vašom harmonograme si nechajte voľný čas medzi 19.00 o 19.00 na budúci týždeň v pondelok Zrejme budeme mať mimoriadne stretnutie, aby sme si vypočuli komisára eh, Levandovského ohľadom tohto projektu viadročného finančného rámca a v útorok popoludní bude verejná diskusia na tú istú tému v plenárke s, eh, s predsedom Barosom. Ak pán predseda Baroso eh, príde v útorok, tak nebudeme mať výnimočné stretnutie v pondelok. Ak nepríde v útorok, tak potom budeme mať stretnutie KOBU aby sme mali prvú verejnú diskusiu o návrhu Európskej komisie, bez toho, že budí sme čakali ďalší e, deň. Ďakujem, končím schôdzu. Pripomínam, že stretnutie koordinátorov na žiadosť viacerých koordinátorov je odložené na budúci týždeň v stredu popoludní v Štrasburgu. Končím schôdzu.